Let's uh, start waiting that's in a... Takže máme pred sebou rušný deň. Um, Takže dobré ráno všetkým. Uh, Prijatie programu. Máte návrh programu pred sebou a ak nemáte námietky, tak ho budeme považovať za prijatý. Môžem poznamenať, že bod 14 vzťahy s Tureckom na žiadosť pána Kazaka sa tento bod bude e, preberať na miesto bodu 12 a príslušne sa premení program. To je teda tá vec, o ktorej som chcel hovoriť. Teraz oznámenia. Naše zasadnutie výboru sa bude znovu vysielať na webe mimoriadne zasadnutie z 8. februára v Štrasburgu, aby sa hovorilo o s bývalými poslancami, ktorí sa zúčastnili na e, Európskom ústavnom zhromaždení na konvente sa bude konať o 9. večer. A táto zmena bola vyvolaná tým, že je konferencia predsedov výborov, teda aj ja sa toho musím zúčastniť a termín tohto rokovania predsedov sa presunul na pol siedmu, pretože v útorok sa bude hlasovať Európskej komisii. Na, aj v spisoch máte aj materiály pre korešpondentov, ak by ste mali záujem o niečo konkrétne. A na záver ešte jedna osobná vec. Chcel by som oznámiť, že tu máme na návšteve aj vyššieho pracovníka nášho sekretariátu, ktorého vybral generálny tajomník, aby sa presunul do novej kancelárie Európskeho parlamentu vo Washingtone DC od 1. februára tohto roku. Takže E, tento náš spolupracovník odíde zo sekretariátu a v mene výboru by som mu chcel odovzdať naše želania všetkého najlepšieho pre tento nový krok v jeho živote a kariére a ďakujem aj za vynikajúcu prácu, ktorú si odviedol v našom sekretariate. Toľko za nás a gratulujem Michaelovi. Zápisnica zo stretnutia z 10. decembra 2009. To poznáte. Považujem ju za prijatú, ak sa do konca našeho rokovania nikto na túto tému neozve. Bod 4 nášho programu sa týka ustanovenia nástroja financovania spolupráce s industrializovanými krajinami. Ide o zmeny a doplnenia nariadenia ES číslo 1934 z roku 2006. Spravodajcom je náš kolega Helmut Scholz z GUE a INTA je za toto zodpovedná. A našou úlohou dneska je posúdenie návrhu správy. V prvom rade ako sme hovorili o požiadavke DV na postavenie asociovaného výboru, tak vás chcem eh, informovať, že na poslednom rokovaní predsedov výborov sa táto vec odložila a zatiaľ nemáme rozhodnutie. Po druhé, chcem povedať niečo k harmonogramu. Počas našho posledného rokovania som vás informoval, že sme sa dohodli na spoločnom harmonograme s AFETom, ktorý má tiež postavenie asociovaného výboru. Žiaľ, mi povedali, že v AFETe došlo e, k posunu pri príprave návrhu stanoviska a to môže znamenať, že 3. E, februára nebudú môcť hlasovať, tak ako sme boli dohodnutí. Ak by AFET hlasoval neskôr, a to sa zdá veľmi pravdepodobné, budeme musieť posunúť aj naše hlasovacie termíny a plenárku. Ale na každý pád chcem povedať, že zmeňovacie návrhy sa môžu podať do 15. februára do 5. popoludní. A po tretie, je tu otázka účasti interna trialógu v otázke delegovaných aktov. O tom sa bude hovoriť dnes neskôr počas našeho stretnutia koordinátorov. A teraz by som rád dal slovo Helmutovi Šolcovi, nášmu spravodajcovi, aby predložil svoj návrh správy. Takže nech sa páči, Helmut. Veľa, veľa Ďakujem, pán predseda. Touto správou sa nezaoberáme prvýkrát. A chcem sa tu ešte raz poďakovať kolegom z výboru, ako aj tieňovým spravodajcom a ich spolupracovníkom, ako aj sekretariatu a Karlosovi najmä, ktorí sa pokúsili túto problematiku, ktorá sa mne zo začiatku zdala technická, si osvojiť a pracovať na zmene právneho základu pre tento právny akt. V novembri sme sa už zaoberali obsahom tohto právneho dokumentu, tohto nástroja, takže toto by som tu dneska nechcel veľmi rozoberať, ale ide v zásade o tri hlavné otázky. Poprvé je tu návrh komisie, ktorého cieľom je rozšíriť geografické pôsobenie tohto nariadenia a tým by sa nástroj ICI a DCI a všetky otázky ODA e, zmenili. A to je východisko, to je základ, ktorý som sa snažil veľmi jasne vysvetliť v dokumente. Snažil som sa povedať, že ten nástroj ICI pre tie opatrenia, na ktoré bol určený, by mal byť prísnejší, jasnejší, kontrolovateľnejší v dôsledku toho a takto by mal byť utvorený najmä preto, že v Lisabonskej zmluve sa mnohé otázky budú riešiť postupom spolurozhodovania s Európskym parlamentom a preto tento nástroj by nemal byť rozšírený do ďalších oblastí, ako je rozvojová pomoc a podobne. Po druhé, Pokúsil som sa v správe jasne hovoriť aj o finančných otázkach tohto nástroja a po tretie, ako ste už pán predseda povedali, je právny základ v dôsledku prispôsobenia Lisabonskej zmluvy tiež upravený prispôsobenia sa Lisabonskej zmluvy tiež pozmenený a preto chcem upozorniť na pozmeňovací návrh 24-25. v návrhu, ktorý je pred vami. V týchto návrhoch som sa pokusil pomocou právnej služby Európskeho parlamentu navrhnúť také znenie, ktoré by sa týkalo delegovaných aktov, to znamená delegovanej legislatívy a chcem upozorniť na to, že je to len predbežné znenie, keďže rokovania o konečnom znení prebiehajú ešte s ostatnými výbormi a potom budeme musieť ďalej rokovať ešte s radou a komisiou. Chcem upozorniť aj na to, že komisia a rada zatiaľ nedali všeobecný súhlas k zapracovaniu delegovaných aktov do zahranično-politických nástrojov. Čiže to je to, čo treba ešte prebrať v rokovaniach s Mitchellom a o tom budú ešte koordinátori dneska hovoriť. Chcem v tejto súvislosti povedať niečo na adresu názvu a výstavby tohto nástroja. A chcel by som ho dať e, na diskusiu, že či necháme tento názov ako aj výstavbu, alebo budeme vychádzať z toho, čo e, spravodajkyňa v AFETE navrhuje a robí, a tým majú asociované postavenie. Ona sa pokúša o širšiu formuláciu tohto nástroja aby sme mali jeden dôležitý nástroj v zahranično-politickej stratégii. A to je potom vec, ktorú budeme musieť aj my vo výbore riešiť. Ja navrhujem, aby sme tento návrh predsa len ďalej viedli v tom duchu, ako som ja navrhol. Včera som mal možnosť hovoriť s pani Lochmie aj o harmonograme a ešte raz som jasne povedal, že v záujme rýchlej implementácie, rýchlej ho zavedenia tohto nástroja by sme sa mali držať pôvodného časového plánu a slúbila mi, že sa pokúsi dnes v AFETE ešte raz navrhnú 23. február ako ten termín, kde by AFET hlasoval o stanovisku a to by umožnilo dodržať pôvodný harmonogram a potom by sa celý tento nástroj mohol stať účinným tak či tak až v lete a každé ďalšie meškanie by veľmi ohrozilo termín rok 2010. To znamená, že ak tu chceme zodpovedne pristúpať k našej práci, mali by sme sa zaoberať aj týmto aspektom. Toľko niekoľko úvodných poznámok. A samozrejme, že keď tu zaznejú nejaké ďalšie úvahy alebo pozmeňovacie návrhy kolegov, s veľkou radosťou by som ich prijal. Ďakujem. Ďakujem za tento úvod. Návrh e, správy máte vo svojich dokumentoch. Teraz odovzdávam slovo tieňovým spravodajcom. Začnem najprv pani Gurlík, ktorá je zastupkyňou EPP. E ďakujem, pán predseda. Najprv by som sa chcela poďakovať pánovi Šolcovi za dobrú spoluprácu. Už sme niekoľkokrát hovorili o správe a ja si myslím, že je naozaj dobré, že to všetko tu teraz riešime podľa Lisabonu, že máme dobrý základ. Na začiatku síce konsenzus nebol, ale teraz je táto situácia veľmi dobrá a myslím si, že teraz v dôsledku toho môžeme hovoriť aj o časovom horizonte. Dobre, ak tož AFED zvládne, ale keďže som zastupujúca členka aj ich rokovania, tak nie som presvedčená, že sa to podarí. Ale myslím si, že to nebude katastrofa, keď e, E, to nadobudne účinnosť troška neskôr. Ale samozrejme, čím rýchlejšie, tým lepšie a dôležité je, aby to bolo aj čo dôkladnejšie. A preto mám tri veci. Poprvé, je to otázka financovania. V zdôvodnení sa píše pod nadpisom ďalšie finančné prostriedky že financovanie nástroja ICI nesmie mať dopad na finančné prostriedky rozvojovej spolupráce. A my si myslíme, že je to veľmi otázne, pretože vieme, že v mnohých krajinách, rozvojových krajinách je situácia taká, že budú zahrnuté do tohto programu a pretože sú to krajiny, ktoré nesplňajú požiadavky ODA. A ak by sme teda e, e, to malo dočinenia s rozvojovou pomocou, tak tie zásoby, finančné zásoby sú veľmi dobre pripravené pre obe, takže by sa z toho mohlo niečo zobrať. A myslím, že o tom by bolo treba ešte diskutovať. Po druhé, pozmeňovací návrh 23 ten je pomerne menej dôležitý ako bod financovanie a spravodajca chce v svojom pozmeňovacom návrhu vyčerpávajúcu ročnú správu, ale pokiaľ ide o túto povinnosť komisie, si mám dlhoročnú e, skúsenosť. Nikdy nedosiahneme, aby komisia pripravila vyčerpávajúcu správu a keď ju aj pripraví, nikdy to nezvládneme prečítať a preštudovať. Takže by som navrhla, aby sme to slovo vyčerpávajúce alebo dôsledné vyškrtli a ja si myslím, že správa raz za dva roky je oveľa praktickejšia a považujem to aj za lepšie, že keď príde správa komisie, tak budeme mať časť aj možnosť sa pozrieť za kulisy a nie sa zadusiť v papieroch. A po tretie, Ide o ten trílog. DV a AFET sú už momentálne v trílogu s radou a, a my by sme mali na tom tiež pracovať. Ja to považujem za veľmi samozrejme a som prekvapená, že sme tam od začiatku neboli v takej trojici prizvaní. No dobre, stalo sa. Teraz sa to napravilo a v tejto súvislosti by som nepovedala od začiatku Rada komisia a hovoriť o delegovaných aktoch. A momentálne je to tak, že aj pri medziinstitucionálnej dohode niektoré veci, ktoré si vyžadujú e, vyriešenie rozdielných stanovisk parlamentu a ostatných inštitúcií, znamená, že by sme mali tvrdo na tom naliehať, aby sme mali taký pracovný základ, ktorý nám umožní pracovať v budúcich rokoch, pretože ak teraz si to nevydobijeme, tak naspäť to už nikdy nedostaneme. Ďakujem. Predstaviteľ skupiny SAD, nech sa páči. Ďakujem predseda. di questo strumento finanziario e- tento pozmenujúci návrh e, a tento e, nástroj je taký, že k nemu netreba čo dodávať. Ja som už hodnotil a ocenil som prácu kolegu Šulca, ako aj spôsob, ako pracoval ako tieňový správodajca a ako vlastne dospel k textu, ktorý je priateľný, pokiaľ ide o jeho ciele. Mám pocit, že v tejto fáze môžeme jeho, jeho prácu schváliť. A ten čas, ktorý máme k dispozícii, môžeme naozaj využiť čo na, na čo najrychlejšie schválenie správy. Pokiaľ ide o komisárov, ja viem, že tam majú svoje požiadavky, ale to sa týka potom ešte inštitucionálnych vzťahov medzi Európskym parlamentom a ostatnými inštitúciami. No a pokiaľ ide o podstatu veci, plne zdieľam to, o čo e, v otázke financovania žiadal pán Šolc. Myslím si, že je to niečo podstatné. Nazdávam sa, že je veľmi dôležité, že komisia chcela toto nariadenie rozšíriť na ostatné krajiny, lebo svet sa veľmi rýchlo mení a sú krajiny, napríklad rozvojové krajiny vo svete, ktoré sa vynárajú a sú to vynárajúce sa ekonomiky, ktoré mm, zažívajú veľmi rýchly rozvoj, čo my musíme brať do úvahy, pretože to sa týka aj energetických, ekonomických a strategických záujmov Európskej únie. Nezabúdajme však, že v iných krajinách, a teda nie len v týchto vynárajúcich sa ekonomikách, e, existuje významná miera chudoby a preto my musíme získať zdroje pre tieto krajiny. Európa vždy o sebe hovorí, že je hlavným regiónom, e, ktorý poskytuje najväčšie zdroje na rozvojovú pomoc, je veľmi dôležité podporovať rozvoj a všetky tieto ekonomické zmeny, obchodné zmeny a tak ďalej. Toto je cieľ nariadenia. Zároveň však nezabúdajme na všetky tie aktivity, ktoré sú dôležité a ktoré treba uskutočniť. Pozrieme sa toto je politická téma, nie je to čiste finančná záležitosť, e, to je jasné. Pokiaľ ide o úlohu parlamentu v tejto situácii, myslím si, že to je niečo, čo je evidentné. A ako povedala moja predrečníčka, a ja vždy rešpektujem to, čo povedia ostatné. Ja chcem pripomenúť, že práve my sme žiadali, aby Lisabonská zmluva sa vzťahovala takisto a aby sa aplikovala v duchu toho, čo sa schválilo a to si vyžaduje isté úsilie od ostatných inštitúcií, najmä od komisie. Nazdávam sa, že stojíme pred veľmi významnou zmenou v Európskej únii na inštitucionálnej úrovni, ale na to sa treba pozerať ako na niečo pozitívne a nie na negatívne. Je tu také úzke prepojenie medzi komisiou a parlamentom a to je pozitívne, to nie je negatívne. ja neviem, ako to zadefinovať, neviem, či treba zachádzať do detajlov, nie. V každom prípade treba hľadať takú užšiu úlohu, užšie prepojenie. Výkonná moc musí skladať účty pred legislatívnou mocou. Myslím si, že toto je základ dobrých vzťahov medzi inštitúciami a vlastne E, o tom je aj Lisabonská zmluva. Čiže ja si myslím, že to musí byť oveľa užší vzťah a komisia nám musí oveľa podrobnejšie tieto veci vysvetliť. E, Pozmenujúci návrh 10 a 11 ohľadne malých a stredných podnikoch a o úlohe, ktorú môžu zohrávať v medzinárodnej ekonomickej spolupráci, s tým plne súhlasím. Myslím si, že to je úplne na mieste. No a potom tu máme pozmenujúci návrh číslo 5. Tento pozmenujúci návrh chce veci vyjasniť, ale namiesto toho ich ešte viac znejasňuje a vnáša do veci zmetok. Európska únia mus, musí konať tak, aby rešpektovala svoje základné hodnoty. E, to vyzerá ako niečo prirodzené, ale myslím si, že je vždy dôležité pripomenúť to. Pozrime sa teraz na to. Tento zoznam a tieto krajiny, ktoré sme pridali, tak vidíme, že na tom zozname sú aj tie krajiny, s ktorými nezdieľame naše základné princípy a hodnoty. Možno, že by sme s nimi mohli zdieľať strategické záujmy, to áno, ale úprimne povedané si myslím, že ja nemám nič spoločné s princípmi čínskeho systému v súčasnosti. Nie, to absolútne nezdieľam. Myslím si, že môžem zdieľať niečo s občanmi, ale nie so systémom. A môžem ešte spomenúť oveľa viac krajín vo svete, ktoré nemajú slobodný demokratický systém, ktoré nerešpektujú Všeobecnú deklaráciu ľudských práv. My môžeme mať ekonomické a strategické záujmy e, spoločné s týmito krajinami, ale keď konáme a keď financujeme niečo, tak by sme mali požadovať, aby sa rešpektovali a aby sa zlepšilo rešpektovanie ľudských práv. To je základný stavebný e, kameň Európskej únie, článok 105 e, zmluvy Európskej únie, základné princípy Európskej únie a toto všetko, čo bolo modifikované, napríklad uznesenie 1934, nazdávam sa, že tento text komisie e, môže byť schválený bez toho, aby tam e, bol prítomný tento posledný pozmeňujúci návrh. Vzhľadom na to, že e, máme málo času, prosím vás, aby ste hovorili čo najstručnejšie. Pani Marielle Sandes bude Ďalšia rečnička zastupuje tu skupinu zelených. Nie je tu. E, pán Robert Herli z ECR tu takisto nie je, takže dávam slovo predstaviteľovi komisie. A e, ja budem mimoriadne stručný. Mám všeobecnú obavu týkajúcu sa politizácie e, zahranično-obchodnej politiky. V zásade máme e, zahraničný obchod, slobodný obchod, ktorý zlepšuje blahobyt ľudí a ktorý zlepšuje situáciu na svete a preto systémy financovania zamerané na podporu obchodu treba uvítať. Ale čo sa obávam, to je politi- e, privatizácia tohto obchodu a obávam sa, e, že e, pozmeňujúci návrh 2 podpora záujmov e, demokracie, ako aj pozmeňujúci návrh 5, kde sa hovorí, že spoločenstvo chce e, presadzovať svoje hodnoty. To je jasné, my všetci máme svoje hodnoty a všetci sme demokrati, ale ako vieme, ľudské práva sú v zásade to, čo človek e, označuje za e, ľudské práva v danom časovom momente a dokonca aj v krajine ako je Venezuela. Prezident Chávez vo Venezuele e, systematicky potláča demokratické slobody vo Venezuele, ale napriek tomu je e, veľkým prívržencom a presadzovateľom ľudských práv. Čiže čo ja chcem povedať je, že politici, politizácia E, takých vecí, ako sú finančné nástroje, je um, nepripustná. Finančné nástroje by mali mať technickú povahu a podporovať e, slobodný obchod a nie politické agendy určitých osôb. Ďakujem. Ja som nechcel vystúpiť, ale to, čo počujem, to je nepriateľné, pretože ak robiť politiku a do politiky vlastne sa tam dávajú hodnoty ľudské práva, odborové práva, e, nedôstojná práca, tak my sme členovia parlamentu a my robíme politiku. Ak si niekto myslí, že šťastie britských e, spotrebiteľov sa platí biedou e, množstva ľudí na planéte, ja si myslím, že toto sa musí zmeniť. A myslím si, že treba zmeniť pozície. a Ja musím povedať, že nezdielam takýto postoj. You, Ďakujem. Slovo dostáva Gary Miller z komisie. You, Ehm, Gary ehm, Miller z DG Relax, Európska komisia. Komisia víta návrh správy pána Šolca a veľmi pekne mu ďakujeme za konštruktívneho ducha, v ktorom túto prácu vypracoval. Dostal podporu komisiu a vysoko si ceníme jeho prácu. Dúfame, že táto spolupráca bude aj naďalej pokračovať. Chcel by som obmedziť, obmedziť svoje vystúpenie len na dve otázky. Poprvé, chcel by som vyjadriť tú skutočnosť, že v komisii máme isté obavy v súvislosti s harmonogramom. Ako viete, cieľom tohto návrhu bolo financovať niektoré projekty, ktoré sú v záujme EÚ v dotknutých krajinách. Parlament eh, dospel k názoru, že už nie je možné poskytovať viac financií v rámci rozvojovej spolupráce, ale my ešte stále chceme aj budúci rok z budúcoročného rozpočtu financovať tieto projekty. Čiže každá zmena časového rámca vyvoláva obavy, samozrejme v súvislosti s tým, že programový dokument na budúci rok je potrebné pripraviť v potrebnom časovom predstihu a dúfame, že budeme mať na to Ehm, možnosti. Ehm, pán Šolc určite ehm, bude chcieť prispieť dosiahnutiu tohto cieľa. A pokiaľ ide o všeobecné poznámky k pozmeňujúcim návrhom. Komisia ich dôkladne zvážila. Už sme o nich hovorili s pánom Šolcom a preto nechcem hovoriť o konkrétnych pozmeňujúcich návrhoch Obmedzím sa len na to, že zostávame k dispozícii pánovi Šolcovi ako aj zastupkynia FETu e, s cieľom e, dosiahnuť dohodu s parlamentom skôr, než dôjde k hlasovaniu. Veríme, že takto urychlíme celý postup. Teraz sa dostávam k druhej hlavnej otázke, pán predseda, ktorým je komitológia. E, zastupcovia komisie to už pred týmto výborom hovorili, ale my zatrvávame na našej pozícii, že je tu rozdiel medzi právnym názorom komisie a rady, ako aj parlamentu. Parlament zaujal rovnaký prístup vo všetkých výboroch, pokiaľ ide o všetky nástroje vonkajšej pomoci. Je to otázka, ktorú treba riešiť na horizontálnej úrovni. Vy ste hovorili, že sa čoskoro otvorí trialog medzi inštitúciami. Ja nechcem hovoriť o detáloch jednotlivých pozícií, dispozícii, ale stačí povedať, že eh, Výbor chápe, že musí pochopiť, že komisia a rada eh, že, že tie e, dokumenty, ktoré príjme Rada a komisia v rámci tohto nástroja, nemôžno považovať za delegované akty, nie sú to právne záväzné, záväzné akty. Čiže je tu zásadný rozdiel medzi výkladom článku 219 zmluvy. To však teraz nevyriešime, nie je to iba otázka znenia, otázka správnych formulácií. Myslím si, že to je principiálna otázka. A e, z hľadiska komisie by som chcel povedať, že komisia je pripravená o tejto otázke hovoriť. My chceme nájsť riešenia a robíme všetko na to, aby sme riešenie tohto problému skutočne našli. Chceme aktívne vystupovať v rozhovoroch v rámci trilogu a veríme, že dospojeme k dohode s radou a parlamentov v tejto otázke. To je všetko. Môžem povedať len toľko, že mienime pokračovať dobrej spolupráci s pánom Šolcom aj naďalej. Ďakujem. Čiže nejde tu len o rozdiely e, v pozíciách e, jednotlivých výborov, ale aj medzi členmi týchto výborov. Nech sa páči, pán. Pán predseda, ďakujem za tieto poznámky, ako aj vyjadrenia k správe od kolegov. Hovorí spravodajca pán Šolc. Ešte niekoľko vysvetlení. Keď išlo o to stanovenie cieľov stratégie, tak som sa pokúšal jasne povedať, že samozrejme, že máme ako Európska únia strategické záujmy, a jeden zo strategických záujmov EÚ by malo práve byť, že tie veci, ktoré sa týkajú základných práv, politické práva, odborárske, ľudské práva, že tieto práva by mali byť samozrejme podporované obchodnou hospodárskou spoluprácou v krajine, kde sa o to usilujeme. A preto som volil takúto formuláciu. Musím si to ešte raz pozrieť v angličtine, v nemčine je to jasné. Je jasné, že tu nejde o otázky že by sme tu riešili všeobecne tieto otázky, ale ide o to, že akým smerom budeme ďalej rozvíjať priemyselnú spoluprácu. Po druhé, ešte k tejto právnej otázke. Myslím si, že ešte na stretnutí koordinátorov sa budeme musieť dohodnúť. Ja tu vidím ten rozdiel a vidím tu ten roz, rôzny názor komisie, a parlamentu a dokonca aj v parlamente, aj v rade, aj v komisii, pokiaľ ide o realizáciu Lisabonskej zmluvy. Ja za seba chcem jasne povedať, že ja som za to, aby sme tu vychádzali zo spoločenstva pri delegovaných aktoch aj v súlade alebo aj v, zmysle, v súvislosti so všetkými nástrojmi a myslím si, že bude možné dosiahnuť dohodu v rámci týchto inštitúcií Európskej únie. únie. Po tretie, pokiaľ ide o časový plán, už som na začiatku povedal, že ja sám mám záujem a možno keď všetky zúčastnené strany aj vo výboroch budú na tom pracovať. Ja sa budem snažiť úzko spolupracovať aj s pridruženými výbormi aby sme ten časový harmonogram čo najpresnejšie dodržali pri vývoji tohto nástroja. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Týmto končím debatu. Ďakujem. E, e, Termín na podávanie e, pozmenujúcich návrhov je 15. február. Bude sa o tom rokovať 16. E, a 17. marca. Teraz sa dostávame k ďalšiemu bodu nášho programu, e, ktorým je makrofinančná pomoc Ukrajine. Návrh správy som predložil ja. Ako viete, komisia pôvodne navrhla že e, sa ta, tento bod e, e, odkaže na parlament a na konzultačný postup, ale vzhľadom na Lisabonskú zmluvu komisia na poslednom rokovaní prislúbila, že jediné Jediný spôsob zmeny bude, že legálnym základom pre tento návrh bude článok 212 zmluvy o fungovaní Európskej únie, čo znamená, že e, budeme uplatňovať takýto legislatívny postup, ale pokiaľ viem, táto formálna zmena ešte nebola uskutočnená. E, podľa e, komisie táto formalita si môže vyžiadať ďalší čas a rozhodol som sa, že budem pokračovať ďalej. Vypracoval som návrh správy a pokiaľ ide o pozmeňujúce návrhy, v zásade e, podporujem e, poskytnutie finančnej pomoci kraj, Ukrajine, ktorá je významným partnerom EÚ a túto pomoc potrebuje praxi však bude potrebné zabezpečiť, aby dodatočná požička vo výške 500 e, miliónov eur bola poskytnutá komisiou, e, pretože ukrajinská strana musí e, splniť požiadavky komisie. Keď čítame ukrajinský návrh, dokonca ani pomoc vo výške 110 miliónov E, eur, ktorá e, bola schválená pred 7 rokmi, ešte nebola poskytnutá Ukrajine, pretože tie platby sa ešte, respektíve neboli tie požiadavky Ukrajinou, podmienky Ukrajinou splnené. A my teraz uvažujeme o novej pomoci, ale táto by mala byť poskytnutá až po e, vyplatení tej prvej požičky a je potrebné, aby sa splnili podmienky, s ktorými sa spájala. E, parlament e, musí vedieť, e, aké budú nové podmienky, aké boli tie pôvodné, predchádzajúce podmienky. My potrebujeme, aby potrebujeme sa uistiť, že to budú také podmienky, ktoré poskytnú určitú voľnosť pri rokovaní o poskytnutí e, tohto úveru. Ja si však nemyslím, že by parlament mal prevzať úlohu komisie, pokiaľ ide o stanovenie týchto podmienok, ale transparentnosť a jednoznačnosť poskytovania pomoci by sa mohla zlepšiť bez toho, aby sa e, rozšíril e, diskrečný priestor pre e, parlament. Je potrebné, aby sa to ponechalo na komisii. Okrem toho je potrebné, aby sa zlepšila spätná väzba zo strany komisie. Toto E, sú veci, ktoré som chcel povedať k návrhu správy. Myslím si, že nemusím zachádzať do väčších podrobností. A týmto odovzdávam slovo tieňovým spravodajcom zo skupiny EPP, pánovi Ju- Juliovi Winklerovi. Ďakujem. Pán predseda, a ja e, budem hovoriť stručne. V posledných dvoch či troch mesiacoch e, štvrt, je to už štvrtá z piatich dohôd tohto e, typu. Zdôrazňujem predovšetkým dobrú spoluprácu so sekretariatom pri príprave tohto stanoviska. Videl som vaše pozmenujúce návrhy, pán predseda, myslím si, že sú veľmi dobré a chcel by som zdôrazniť niekoľko vecí, napríklad v dôvodovej správe Vítam skutočnosť, že o Ukrajine hovoríme nielen ako o strategickom partnerovi Európskej únie, ale aj ako o e, prípadnom či potenciálnom e, členovi e, Európskej únie či kandidátovi na pristúpenie. To je veľmi dôležité. Samozrejme je to politická otázka, nechcem tu uh, E, vstupovať do žiadnej rozpravy s váženými kolegami, ale myslím si, že e, naše hodnoty by mali byť pridružené k e, ekonomickým a obchodným otázkam, pretože je veľmi dôležité, aby sme tieto veci spájali s humanizáciou, demokraciou a správnym riadením štátu. Tým sa dostávam k pozmeňujúcemu návrhu týkajúcemu sa kondicionality, ktorá by mala byť e, prepojená s otázkami finančnej pomoci. Plne podporujem myšlienku, že je potrebné zvýšiť zodpovednosť a transparentnosť. Pochádzam z krajiny, ktorá žiaľ v súčasnosti v dohode s IMF a Európskou komisiou som z Rumunska uzavrela isté dohody a môžem vám povedať, že všetky veľmi intenzívne dohody, ktoré sa spájajú s dosiahnutím takýchto dohod, e, platia pre všetky krajiny, nielen pre členské krajiny. Čiže otázka zodpovednosti, transparentnosti, e, efektívnosti pomoci využitia pomoci, ako aj celý súbor s tým súvisiacich otázok e, pri e, rokovaní o globálnych finančných otázkach musia byť predmetom veľmi hlbokej diskusie a otázka transparentnosti a zodpovednosti nesmie byť vynechaná zo žiadnych rozhovorov a e, rokovaní e, komisie a musíme hovoriť o kondicionalitách a časovom rámci E, týchto kondicionalít e, s cieľom zistiť, či tieto kondicionality skutočne e, pomáhajú oživiť ukrajinskú ekonomiku či ekonomiku ktorejkoľvek inej krajiny, ktorá takúto pomoc dostáva. Čiže toto je oblasť, v ktorej by sme mali spolupracovať s komisiou s cieľom nájsť nejaký spôsob, ako zvýšiť transparentnosť v týchto oblastiach. A napokon v rovnakom duchu by som sa chcel dotknúť transparentnosti riadenia eh, a eh, vyplacania takýchto finančných prostriedkov. A inak všetky tieto veci v správe plne podporujem. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Ďalší eh, tieňoví spravodajcovia nie sú prítomní. A e, hlási sa niekto do tejto diskusie, nech sa páči. Ja mám iba jednu otázku, ktorá by mala byť nasmerovaná skôr na komisiu. Um, hovorí sa tu, že komisia navrhuje makrofinančnú pomoc až do výšky 500 miliónov eur a že komisia by mala byť splnomocnená eh, požičiavaním sa na finančných trhoch. A moja otázka je, ako funguje mechanizmus eh, eh, takéhoto procesu a do akej miery čistí prispievateľia do um, Európskej únie, do jej rozpočtu uh, nebudú tí, ktorí to budú musieť v konečnom dôsledku zaplatiť. Čiže ako vyzerá ten mechanizmus uh, tohto uh, systému vypožičiavania si zo strany komisie na kapitálových trhoch a akú úrokovú sadzbu komisia očakáva Ďakujem. Myslím si, že ide o štandardný postup, ale využívam túto príležitosť na to, aby som odovzdal slovo komisie. Komisii pán Lukas to určite objasní. Ako aj, ich, ako aj pripomienky komisie k návrhu správy. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem, že ste zaradili tento bod do programu. Ďakujem vám veľmi pekne za vašu rýchlu prípravu vašej správy, ako aj za vašu žiadosť o pozmeňovacie návrhy. To všetko bolo veľmi užitočné a konštruktívne. Vidíme tri druhy pozmeňovacích návrhov. Sú to tie, ktoré sa týkajú odkazov na právne akty alebo na právnych odkazov na novú zmluvu, to je v poriadku. Potom sú tu odkazy, ktoré sa týkajú právnych a procesných aspektov v súvislosti s novou zmluvou a potom aj e, odkazy na inštitucionálne zmeny v súvislosti s novou zmluvou. V týchto posledných dvoch je potrebné sa ešte troška zamyslieť. Vážime si, že e, k vecnej časti našeho návrhu nie sú vážne výhrady a pozmeňovacie návrhy, ale v tej, tých posledných dvoch skupinách pozmeňovacích návrhov, ako viete, teraz máme len takú dočasnú komisiu a to sú politické otázky, na ktoré vám dnes nevieme odpovedať, keďže nová komisia ešte nie je e, vymenovaná. Ale my by sme chceli s vami aj s radou konštruktívne spolupracovať a dosiahnuť funkčný kompromis, riešenie, ktoré nás dovedie k textu, ktorý bude priateľný pre všetkých. Je to prvý prípad podľa novej zmluvy a my sa musíme nájsť konštruktívnym spôsobom ten najlepší výsledok. Ja si nemyslím, že by sme mali teraz tu na zachádzať do detajlov pozmeňovacích návrhov. Ale aby som odpovedal na vašu otázku, ktorá sa týka e, omnibus aktov, nie je to ešte tu, ale my očakávame, že to formálne príde v nadchádzajúcich dňoch. Bude to pozmenenie predchádzajúceho aktu komisie a očakávame, že to nastane veľmi rýchlo. Takže sa veľmi tešíme, že ste začali na tom pracovať ešte skôr, ako prišiel formálny návrh komisie. A ako som povedal, veľmi radi by sme chceli s vami spracovať na priateľnom texte, s ktorým sa dá fungovať. Ak dovolíte ešte jedna vec, Toto nie je grant, áno, to máte pravdu, to nie sú peniaze z rozpočtu e, e, komisie, ale je, sú to peniaze, ktoré si komisia požičiava z trhu a požičia krajine. A nemá to dopad, takýto priamy dopad. Nie sú to priamo peniaze z európskeho rozpočtu pre konkrétnu krajinu. Takže nie je tu takýto priamy dopad je tu nepriamy dopad cez mechanizmus záruk a to je e, systém, ktorý je rozložený v čase a preto, ako som povedal, nemá to, keď sú požičané peniaze, nemá to priamy dopad na rozpočet. Otázka sa týka toho mechanizmu e, získavania prostriedkov na trhu za predvydateľnú úrokovú mieru. Máte niečo k tomu? Áno, troška som to pochopil, že to nejde do rozpočtu, ale takto sa platia peniaze mimo rozpočtu a mne ide naozaj o blahobyt britských daňových poplatníkov a ja by som chcel presne vedieť, ako tento mechanizmus funguje. Možno by som mohol žiadať s veľkou úctou, aby ste mi prosím dali písomnú informáciu na túto otázku. A takisto by sme mohli o tom informovať aj ostatných členov výboru. Určite aj ďalší poslanci by mali záujem o to, pretože ak sa dajú dať peniaze bez nákladov, ako to vy naznačujete, tak je to niečo, o čom by sme chceli vedieť. A potom komisia možno objavila niečo, čo by nám veľmi pomohlo. A my by sme chceli vedieť, ako dať niekomu peniaze, ktoré nikoho nič nestoja. A my by sme si veľmi radi vypočuli detaily toho, ako tento mechanizmus peniazy zadarmo funguje. Áno, ďakujem veľmi pekne. Určite vám poskytneme podrobnejšie a vyčerpávajúcejšie informácie. Môžem vám k tomu mechanizmu povedať niekoľko dôležitých vecí. Komisia e, ide na kapitálové trhy, kde si zoberie pôžičku zvyčajne vo forme bondov, teda druhou dlhopisov. A je tam výhodná úroková miera. V poslednom období nám tí, ktorí pracujú na týchto operáciách, naznačili, že ide o úrokovú mieru vo výške okolo 4 a táto požička bude mať samozrejme náklady, ale náklady pre Ukrajinu. A túto úrokovú mieru musia zaplatiť Európskej únii a Európska únia ju vráti investorovi, ktorý investoval do obligácií EÚ. Vo finančnom legislatívnom vyhlásení nájdete podrobnejšie informácie. Je to pripojené k úmyslu, k zámeru komisie Jednoducho ide o to, že máme mechanizmus e, záruky na pôžičku zo strany Európskej únie, ktorý bol vypracovaný pre všetky externé úvery, ktoré poskytuje Európska únia tretím krajinám. Či už je to makrofinančná e, pomoc, euroatomo pôžičky a podobne je tam 9% na, na miera na požičanú čiastku v rámci takéhoto záručného mechanizmu a ktorá sa týka nesplatených častí e, pôžičok EÚ tretím krajinám. A, a keď každý rok porovnávame výšku nesplatených pôžičiek a ak dojde k nárastu, tak máme tento záručný fond, kde sa robia rôzne opatrenia na vyrovnanie týchto rozdielov tak, aby sme mali dostatočné krytie na nesplatené čiastky, ale ako som povedal, podrobnejšie vás budem informovať o tomto mechanizme ešte v písomnej podobe. Takže tie, tie <clears throat> eh, náklady pre EÚ v podstate pozostávajú z nákladov na záruku. Ale tešíme sa na to, že dostaneme od vás podrobnejšie informácie o tomto bode, ktorý je pre nás veľmi dôležitý a potrebujeme bližšie vysvetlenie. Teraz by som sa chcel poďakovať za vaše pripomienky. Um, a, a za návrh správy E, ďakujem za to, že som to mohol urobiť pomerne v krátkom čase pomoci sekretariátu, ktorý e, mi poskytol e, tento návrh správy, aby som mohol vypracovať ten návrh, ktorý poznáte. Ehm, som si istý, že bude možné zapracovať ehm, do tohto dokumentu ehm, vylepšenia vyplývajúce z pripomienok z jednotlivých strán. To všetko je v záujme komisie aj tohto výboru a samozrejme Európskeho parlamentu. Informačný bod. Uzavierka na pozmeňujúce návrhy je 15 február a 16. E, a 17. Bude, e, marca bude e, tento výbor hlasovať o tomto bode. Teraz sa dostávame k bodu 6, ktorým sú účinky globálnej hospodárskej krízy na rozvojové krajiny a rozvojovú spoluprácu. Ide tu o posúdenie návrhu stanoviska Spravodajkyňou je Maria Muniz zo skupiny SD, eh, Je tu prítomná. Hneď jej odozdám slovo, ale chcel by som predtým povedať, že Výbor pre rozvoj sa rozhodol vypracovať tejto téme eh, správu z vlastnej iniciatívy a my e, sme k tomu vypracovali stanovisko, preto o tom teraz hovoríme. Ukazuje sa, že na globa, v globálnom, e, v celosvetovom hospodárstve sa prejavujú známky e, oživenia, ale Ehm, mnohé krajiny, hlavne chudobné krajiny, ešte stále trpia dôsledkami ehm, hospodárskeho poklesu. Ide tu aj o možnosti alebo znižené možnosti priamej zahraničnej pomoci a e, peniaž, zasielania finančných prostriedkov, e, takže povie nám o tom niečo pani Maria Muniz. Ďakujem. Ďakujem, ako už bolo povedané, v tomto období ekonomickej krízy sú veľmi dôležité príjmy z exportu do rozvojových krajín, ktoré ohrozujú rad a, ro, rast a rozvoj e, na juhu. A preto toto stanovisko, ktoré sa snaží z hľadiska e, vonkajšieho obchodu e, doplniť vynikajúcu správu výboru DV, ktorú pripravil náš kolega pán Enrique Guerrero. Ja by som teda v tom limitovanom priestore stanoviska chcela upozorniť na potrebu koherentnosti e, so zahraničnou politikou Európskej únie tak, aby obchodná e, liberalizácia prebiehala tak, aby pomáhala rozvojovým krajinám a aby bola taká hlboká, ako si to tieto krajiny želajú, aby tam boli obsiahnuté aj sociálne aspekty a dôstojná práca. Po druhé, je potrebné vyhnúť sa protekcionizmu a podporovať multilaterizmus a po podporovať ďalšie kolo dokovaní, rokovaní v Dohe v roku 2010 e, v tom zmysle, ako bola napríklad dosiahnutá dohoda ohľadne banánov a tak ďalej. Rovnako treba nadvezovať kontakty s Latinskou Amerikou, čo môže e, podporiť isté kontakty. Takisto treba podporovať e, redukovanie cien pre spotrebiteľov, redukovať iniciatívu, pokiaľ ide o pomoc e, obchodu a tak zlepšiť roz, rozvojovým krajinám, zlepšiť obchodnú kapacitu, e, umožniť expanziu a vykoreniť chudobu. Tiež chceme požiadať komisiu, aby parlament poinformoval o využívaní týchto fondov, podporovať financiát realizáciu rozvojových krajín, napríklad prostredníctvom kapitalizácie miestnych rozvojových bank a takisto zapojiť do obchodu juh-juh 22 krajín v okamihu, keď e, multilaterálna liberalizácia neprináša očakávané výsledky. Toto je moje stanovisko, ktoré samozrejme môžem dopracovať na základe pozmenujúcich návrhov, ktoré mi tu členovia výboru e, predniesla. Ja teraz som otvorená komentárom. Ďakujem, dávam slovo komisii. Želáte si to okomentovať? Mám tu aj žiadosť od členov výboru. Prvý je Daniel Kasperi z PP. E Vážení kolegovia, v mene kolegu Rovolda, ktorá sa staral o túto tému v našej politickej skupine, poďakovať za návrh. Vo väčšine bodov súhlasíme. Ďakujeme za vyváženú prácu. Máme dve či tri malé veci, ku ktorým prednesieme možno pozmeňovací návrh, ale chcem sa poďakovať za vyváženú prácu. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne a ja chcem povedať to isté, čo tu povedali kolegovia na adresu tejto práci. Myslím, že je tu pokrytých mnoho tém, ktoré ľudia chceli, aby sa spracovali. A myslím si, že táto správa sa snaží dodať správnu rovnováhu tej hlavnej správe a uvedomujeme si úlohu bank v, svet, v finančnej krízi, uvedomujeme si slabý dohľad a reguláciu. Veľmi ľahko sa povedia veci bielo-čierne ako príčina krízy, ale banky majú veľmi zložité spôsoby riadenia regulácie, ale nesmieme zabudnúť samozrejme ani na túto úlohu regulácie a komisie a nesmieme zabudnúť ani na to, že v mnohých krajinách nedošlo k žiadnemu rastu, pretože 40 rokov po nezávislosti trpeli e, zlý, e, dôsledkami zlých marxistických teórií. A, prečo sa, a pýtajú sa ma mnohí, že prečo my vyvážame tie politiky, ktoré v Európe zlyhali v týchto krajinách. Takže nie je to jednoducho len banky a podobne. Je to celý rad dôvodov, ktoré musíme, ktoré musíme riešiť. Chcem sa pozrieť konkrétne na body v návrhu stanoviska a je to bod 1, keď hovoríme o poklese príjmov z vývozu. Máte úplne pravdu, že aj tu musíme vypracovať politiky, ktoré chápu rozvoj a obchod. A to je skutočne tak. Myslím, že s týmto súhlasíme všetci a uvedomujeme si, akú úlohu hrá obchod pri boji s chudobou. Dôležitá vec je aj tvorba pracovných miest a preto musíme podporovať podnikateľov v týchto krajinách. A keď hovoríme o podnikateľov, tak ja som sa pokusil navštíviť podnikateľov v niektorých z týchto krajín. Samozrejme sa stiažujú na politiky EÚ, ale stiažujú sa aj na politiky vlastnej e, vlády a na nedostatok právneho rámca nemajú istotu, že keď zarobia peniaze, či majú investovať do rastu svojej vlastnej firmy. Proste nemajú istotu, že či keď kúpia za tieto peniaze pôdu, bude mať hodnotu aj zajtra, lebo nevedia, ako budú vyzerať politiky vlády. Takže ja by som bol rád, keby sa tu hovorilo aj o podnikateľoch a o pomoci podnikateľom a keby sa hovorilo aj o občianskej spoločnosti a o úlohe aktivistov. Myslím si, že treba bojovať s protekcionizmom, to je naozaj pravda, to je dobre, že sa tu uvádza. A tento výbor sa vždy zhodol na tom, a to aj lavica, aj pravica sa vždy zhodli na to, že treba riešiť európsky protekcionizmus, ochranárstvo a určite existujú oblasti, kde sa zhodneme, ale musíme sa pozrieť aj na ochranárstvo v rozvojových a roz, e, málo rozvinutých krajinách. Zoberme si Gana, ktorá má 30% vlastnej ryži a keď vyváža 65% tejto ryži, tak to nedáva vlastným občanom. Ale to znamená, že tu sú určité tarifné bariéry a to znamená, že tí najchudobnejší platia viac, ako by mali za dovážanú e, ryžu. A my by sme sa mali snažiť pomôcť rozvojovým krajinám, najmenej rozvinutým krajinám práve e, v tejto oblasti tarif a ochranárstve. Teraz k bodu 4. Vítam, že hovoríte o kapitalizácii multilaterálnych rozvojových bank. Minulý rok v Afrike som sa stretol s mnohými podnikateľmi a pýtal som sa ich, čo chcete od nás, čo môžeme pre vás naozaj urobiť, ako vám môžeme pomôcť, čo by vám naozaj pomohlo. A bolo tam niekoľko vecí a jedna z nich bolo, že by chceli vidieť tie správny rámec, pravidlá, zákony, ktoré podporujú diverzitu poskytovateľov finančných služieb. Teda nie len viac strany rozvojové banky, ale mali by väčší záujem o mikrofinancovanie a veľa informácií sa dozviete na www.kifa.org a tam je práve takáto pomoc rozvojovým krajinám uvedená. A potom je aj je mnoho podnikateľov, ktorí chcú peniaze si požičať, ale potrebujú viac bank, pretože jednoducho by si chceli po, požičať peniaze, ale nemajú prístup k ním. Takže či zahraničné, či komunitné, to je jedno. Jednoducho mne nezáleží na tom, ako to je, ale chceme diverzitu finančných služieb a poskytovateľov Takže bol by som rád, keby tu bol dôraz nielen na multilaterálne rozvojové banky, ale aj na tú rôznorodosť. Um, Nech sa páči, zastupca GUE. Um, len veľmi stručne, pán predseda, pretože tu dochádza k prekryvaniu medzi týmto a ďalším bodom týkajúcim sa súdržnosti politik. Návrhy, e, si, e, návrhy hovoria o potrebe súdržnosti politík a rešpektovania priorít jednotlivých krajín, ale mám pocit, že je tu veľmi veľký rozpor. Keď sa pozrieme na e, kolo z Doha a na proces VTO a pozeráme sa na to z hľadiska ekonomického oživania a prispievania k e, zmierneniu chudoby. Podľa mňa proces VTO je dominovaný najsilnejšími ekonomickými blokmi na svete a tieto bloky predstavujú predovšetkým záujmy ich nadnárodných e, korporácií, ktoré nemajú záujem o ľudský rozvoj e, chudobných krajín, ale o maximálne maximalizáciu zisku. A sú to oblasti v Afrike, v karibskej oblasti a podobne. A skutočne e, tu dochádza k zúrivej e, konkurencii medzi nadnárodnými korporáciami a Čínou, ktorá sa takisto vyznačuje e, vykoristovaním Eh, a nemyslím si, že, eh, by to, že, že, to je dosť, že sa to dosť dobre odráža v súčasnom procese z Doha a že tu nie je nádej, že sa pomôže obrovskému množstvu ľudí, ktorí potrebujú pomoc. A tá posledná vec týkajúca sa pôžičiek, a prístupu e, rozvojových krajín k úverom. Samozrejme, úvery, finančné prostriedky majú zásadný význam. Žiaľ, aj v tomto prípade majú chudobné krajiny trpké skúsenosti, ktoré siahajú až do minulosti, do 90. rokov minulého storočia keď sa úvery používajú ako nástroj na otvorenie dverí pre trh, um, um, tým praktikám, ktoré možno označiť za predátorské. A pokiaľ ide o úlohu Svetovej banky a MMF e v tomto procese, tak tá bola katastrofálna z pohľadu e, bežného občana a malých e, výrobcov v týchto krajinách podmienky, ktoré sa zvyčajne spájajú s takýmito finančnými prostriedkami, podľa mňa nie sú v záujme e, rozvoja týchto krajín a e, pomoci ľuďom. Ďakujem skôr, než odovzdám slovo e, komisii, pán Buda. Merci, Ďakujem, pán predseda. Iba dve, tri poznámky. Poprvé, Komisia je spokojná s návrhmi ohľadne koherentnosti rozvojových politík. Ako viete, bolo prijaté oznámenie v septembri a rada už o tom diskutovala. Ja viem, že parlament pripravuje stanovisko e, k tomuto oznámeniu a body, ktoré boli spomenuté v dokumente, ktorý tu mám, myslím si, že boli prevzaté do pracovného programu a budú prevzaté do pracovného programu, ktorý pripravujeme, najmä pokiaľ ide o e, podmienky dôstojnej práce a potom sú to aj ďalšie body, ako napríklad e, sa Mm, potravinová bezpečnosť, okruhy potravín a tak ďalej. Myslím si, že, voľa má skutočne, e, že komisia má skutočne voľu pokročiť v tejto oblasti a zlepšiť koherentnosť politík pre rozvoj, takisto aj obchodných politík a myslím si, že budeme môcť pracovať s parlamentom a že tu dôjde k e, skríženej spolupráci medzi viacerými skupinami Politická mobilizácia k tejto mimoriadne dôležitej téme myslím si, že bude veľmi dobrá. Skôr než odovzdám slovo autorke návrhu stanoviska, mám tu požiadavku o slovo. Výbor pre zahraničný obchod podporuje e, politike rozvoja vo všeobecnom rámci a preto e, návrh, ktorý nám navrhla EPP, my nemôžeme súhlasiť s tým, čo nám predstavil pán e, Guerrero. Pre nás to je to vlastne protirečenie, pokiaľ ide o správy, ktoré boli v tomto výbore už schválené a boli prijaté aj plénom. A preto E, my teraz hovoríme iba o tom prvom dokumente. Ešte sme sa nedostali k tomu ďalšiemu bodu. Tak Maria, máš slovo. Pripomínam, že ide o stanovisko pre e, výbor, ktorý k tejto veci pripravuje výbor DV, čiže toto je náš e, príspevok v súvislosti s touto správou. Nech sa páči, Maria. Ďakujem, pán predseda, ďakujem všetkým kolegom za pripomienky. Myslím si, že prostredníctvom pozmenujúcich návrhov sa môže podporiť myšlienka vytvárania pracovných miest, ako je to obsiahnuté v bode 2 návrhu stanoviska. Problém stanoviska je nedostatok miesta, nemožno tam umiestniť všetko a preto som sa snažila skondenzovať hlavné body do priestoru, ktorý máme k dispozícii. A pokiaľ ide o prístup ku kreditom, tak e, to je žiadosť rozvojových krajín. Je to systematická žiadosť rozvojových krajín, pretože ich, rozvoj, ich kreditové línie boli zastavené a potrebujú peniaze na svoj rozvoj. Pokiaľ ide o komentáre komisie, tak som veľmi rada, že komisia chce zvýšiť mieru koherentnosti politik Európskej únie a môže rátať s podporou parlamentu, pokiaľ ide o e, väčšiu koherentnosť a konzistentnosť týchto politik, ktoré niekedy sú naozaj v protiklade k rozvoju a obchodu. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem len. Termín pre pozmeňovacie návrhy je 2. február a prijatie stanoviska tu vo výbore je 23. február a teraz by sme prešli k ďalšiemu bodu a to je bod 7. Je to znovu stanovisko správa, ktorú k správe, ktorú pripravilo DV. Náš, e, táto e, správa je pripravená Joe Higginsom z GUE. Týka sa o súdržnosti politik EÚ v záujme rozvoja a koncepcia oficiálnej rozvojovej pomoci. Takže ďakujem veľmi pekne. Neprekvapuje ma, že je to v takomto duchu. Ja som presvedčený totiž, že moje názory sú vo veľkom protiklade s názormi veľko, veľkej väčšiny tohto výboru. Chcem však povedať, že neexistuje žiadna súdržnosť politiky. Praktická realizácia obchodu v chudobných krajinách a tie e, krásne slova o európskych hodnotách, demokracii a spravodlivosti a fair play a podobne sú len slova. Keď si prečítame základný dokument Globálna Európa e, súťažiaca e, v svete, tak uvidíme, že za hlavným záujmom Európskej únie je stále e, väčšia liberalizácia obchodu, prenikanie na nové trhy, liberalizácia služieb v chudobných krajinách, tak aby EÚ a jej nadnárodné spoločnosti tam mohli ísť a využiť obidve krajiny ako zdroj, zdroj ďalšieho zisku. Ale cena za to je vysoká, najmä pre miestne ekonomiky, pre malých výrobcov, ako aj pracujúci ľud. Tento konkrétny dokument Globálna Európa má jeden z najkračších odsekov, ktorý sa nazýva sociálna spravodlivosť. A my si musíme uvedomiť aj škodlivý e, dopad niektorých našich politík na trh práce a niektoré regióny, najmä tam, kde je nízka e, kvalifikácia. Ja si myslím, že to je veľké podhodnotenie reality pretože aktivity EÚ v Afrike a v Karibskej oblasti a v Tichomorí neboli potenciálne škodlivé, ale boli extrémne škodlivé. A Európska únia samotná si robila prognozu a hovorí, že nová obchodná dohoda so stredozemskými krajinami by znamenala straty tisícok miliónov pracovných miest v týchto krajinách v oblasti výroby. A ako to je v záujme tých miliónov pracovníkov chudobných, ktorí by sa takto dostali na okraj e, práve v dôsledku obchodných politík EÚ. Ďalšia vec, o ktorej hovorím, je, že ten celý proces liberalizácie a privatizácie, na ktorom sa trvalo, na ktorom trvala EÚ v svojich obchodných dohodách, to bol vlastne ten kontext aj príčina toho, E, hrozného pádu, zrútenia sa ekonomik a finančných systémov sveta a za to platia dnes chudobní ešte viac než pracujúci ľudia v Európe, ktorí za to tiež samozrejme platia. Taktiež hovorím, pán e, predseda, že by sme mali počúvať to, čo hovoria ľudia v teréne, mali výrobcovia, odborári, pracovníci, robotníci, pretože to sú tí, ktorí zakúšajú realitu obchodu EÚ a ktorí chápu, že priamo v teréne je veľká dichotomia, veľký rozdiel medzi tým, čo hovorí EÚ a medzi tým, čo naozaj robí v oblasti obchodu. Zober, potom je tu tá otázka Singapuru a celej tejto predstavy, že služby v rozvojových krajinách že politiky obstarávania štátnych orgánov, že všetko toto sa musí otvoriť aj súťaži. To znamená, že by tam prenikli európske a iné nadnárodné spoločnosti. Podľa mňa toto v žiadnom prípade neprispeje k dosiahnutiu rozvojových mileniových cieľov, ktorým je skončenie s chudobou. A posledná vec, ktorú chcem povedať, pán predseda, v súvislosti s duševným vlastníctvom v oblasti obchodu, najmä v súvislosti s liekmi. Mňa by zaujímalo stanovisko rôznych skupín na túto otázku, pretože ja si kladiem otázku, či naozaj chcú, aby aj v oblasti zdravotnej starostlivosti a v prístupe k liekom boli také isté brutálne hodnoty a metódy obchodu platné, ktoré diktujú nadnárodné korporácie. Chcem vedieť, či tiež súhlasia s tým, že toto má platiť aj na oblasť zdravia a liekov. A ja jasne uvádzam, že, že by nemalo existovať takéto právo veta alebo zapojenie sa veľkých farmaceutických firiem v oblasti prístupu chudobných k liekom. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem. A teraz zástupcovia ďalších politických strán. Pavlo Falba si začína. Ďakujem, pán predseda. Teraz sa zdá, že naozaj už môžem teda postúpiť túto informáciu Myslím si, že naše stanovisko je známe. Ako som povedal, výbor pre zahraničný obchod musí zdôrazniť všetku podporu, ktorú môže dať, ktorú môže dať obchod rozvojovej politiky. Myslím, že tam súhlasíme. A keď sa snažíme analyzovať návrh E, správy EPP nemôžeme súhlasiť duch, ktorý mm, správy tak, ako nám to predstavil pán Higgins. Pretože je to v protiklade k duchu a línii predchádzajúcich správ, ktoré chválil výbor aj plénum. Chcem spomenúť konkrétne body, ktoré pán Higgins spomína. V záveroch 1 a 2 pán Higgins ostro kritizuje všetky hlavné línie európskej obchodnej politiky za posledné roky. A tvrdí, tak ako on v tomto návrhu stanovisku tvrdí, že politika liberalizácie obchodu zvýšila rozdiely medzi bohatými a chudobnými krajinami, nie je pravda. Empirické údaje hovoria, ako rozvojové krajiny, ktoré viac otvorili svoje obchodné hranici, dokázali E, konvergovať, e, pokiaľ ide o HDP, ku krajinám rozvinutým. Stačí sa pozrieť na rozvojové ukazovatele krajín ako je Čína, India a Brazília. A práve tieto krajiny pomáhajú e, svetu výjsť z tejto hlbokej globálnej krízy. Dovolte mi uviesť prípad mojej krajiny. Máme nezamestnanosť takmer 20-percentnú a pokiaľ ide o bod číslo 3, tak môžem potvrdiť, že údaje, ktoré uvádza komisia pri rozličných e, príležitostiach sú celkom odlišné ako vaše údaje, pán Higgins. Myslím si, že je dôležité a potrebné, aby sa k tomu vyjadrila komisia. V bode číslo 4 sa hovorí o SEPAS. Myslím si, že SEPAS sú veľmi komplexný nástroj a treba e, hĺbkovo rozanalizovať výhody a možnosti, ktoré prinášajú aj v oblasti pomoci chudobným krajinám, tak ako ste povedali pán Higgins. Pokiaľ ide o Singapur v bode 5, tam si myslím, že to bolo vyhlásenie príliš kategorické. Napríklad môžu byť veľmi užitočné bilaterálne rokovania. Bod 6. Podpora flexibilite TRIPS, pokiaľ ide o E, predaj liekov za prijateľné ceny. To považujem za správne a zdieľame e, názor pána Higginsa. E, chceli by sme požiadať, aby autor stanoviska vzal do úvahy naše pripomienky a aby dodal aj nasledujúce úvahy, ktoré lepšie odrážajú to, čo by tento výbor mal robiť význam koherentnosti. Naozaj obchod môže byť užitočným nástrojom koherencie, jej podpory a európskej rozvojovej politiky. Je potrebné rozlišovať medzi podrozvinutými krajinami a rozvojovými krajinami. A preto e, treba aj náležite prispôsobovať túto pomoc. Preto Európska únia v posledných rokoch sa snažila o kompromis v oblasti rozvojovej politiky napríklad programy Všetko okrem zbraní, nový EPA s krajinami AKT, kde sa ponúkajú asymetrické ústupky a to je dôkaz snahy Európskej únie pomôcť im. Ďalej tu máme Aid for Trade, to je tiež významná pomoc a nástroj rozvojovej pomoci. A na záver treba povedať, že EÚ je hlavným darcom pomoci tretiemu svetu. Samozrejme, že sa nechceme uspokojiť s týmito výsledkami, môžeme totiž urobiť oveľa viac, ale my musíme byť koherentní, lebo koherencia je e, nevyhnutná a preto je potrebné e, v stanovisku nášho výboru spomenúť aj tieto nástroje. Takisto treba uviezť oblasti, kde je možno ju vylepšiť, napríklad záväzok Európskej únie, pokiaľ ide o rokovania z Dohy ohľadne zníženia poľnohospodárskych cieľ. Na záver nezabúdajme na význam toho, že aj krajiny, ktoré poberajú pomoc, musia byť koherentné a musia tiež optimizovať a správne spravovať a rozdeľovať pomoc, ktorú dostávajú. Takže Máme tu jednoznačne rozporuplné e, návrh, e, názory. Slovo má pán Martin. Ďakujem. E, ja som niekde na polceste medzi spravodajcom a predrečníkom. Táto je tá tretia cesta, hej, áno. E, predrečník hovorí, že sa mu nepáči nič z obsahu správy, to znamená ani duch správy. Mne sa duch správy pozdáva, mám len nejaké pripomienky k obsahu. Myslím si, že sa tu poukázalo na dôležité veci. Moja skupina verí v otváranie trhov, verí v to, že e, slobodný obchod môže prispieť k rozvoju, ale je potrebné ho správne riadiť. Nie je možné umožniť úplné otvorenie trhov a treba sa postarať o vyváženú politiku. Ja e, pokiaľ ide o vetu pána Higginsa v odseku 2, e, myslím si, že e, keď hovoríme o neoliberálnej agende, to nevieme presne, že čo to znamená a preto mám tieto pripomienky. Myslím si, že je správne zdôrazniť skutočnosť, že puhé otvorenie trhov samo o sebe nie je nástrojom pre rozvoj, a že je potrebné zabezpečiť súdržnosť rozvoja a vyváženosť trhu a s ďalšími politikami ale je veľmi, e, je, je potrebné sa e, skutočne dbať o to, aby e, rozvojové krajiny využívali tieto prostriedky na budovanie kapacít, na budovanie infraštruktúry, pretože pokiaľ by sme jednoducho len otvorili trhu, zaj, trhy, zajtra môžeme očakávať zrútenie, zničenie infraštruktúry, čiže musíme dať rozvojovým krajinám možnosť rozvíjať rozvíjať e, svoju e, krajinu. Nemyslím si, že by sa nám to vždy bolo podarilo. A pokiaľ ide o verejné obstarávanie, nie som e, ne, nemyslím si, že by všetkých sedem kategórií otvor, verejného obstarávania malo byť sprístupnené. Eh, rozvojovým krajinám, ale musíme eh, pomáhať rozvojovým krajinám eh, budovať aj právnu infraštruktúru. Musia správne pochopiť tie pravidlá aj to, akým spôsobom má štátna správa a jej pracovníci pristupovať k otázkam otvárania sa trhov. Potom sú to veci, ako je ekonomická a sociálna politika. Je tu otázka, či má byť e, e, vypracovaná vopred alebo zosúladená s e, trhovými e, politikami. A ďalej sú tu veci, ktoré môžu byť nevyhodné pre e, rozvojové krajiny. My hovoríme o tom, že rozvojové krajiny by nemali byť len producentmi surovín a že by sme ich mali povzbudzovať k tomu, aby sa zapájali aj do výroby finálnych produktov, ale tu vstupuje režim ehm, pravidiel pôvodu, ktoré ehm, sú mimoriadne náročné ehm, pre tieto krajiny a nie je pre ne ľahké prejsť len od úlohy dodávateľov surovín. A napokon, e, a povedali to aj e, organiza- e, mimovládne organizácie pracujúce v tejto oblasti, pokiaľ ide o dohody o voľnom obchode s rozvojovými krajinami, mali by byť ustanovení nezávislí auditori, ktorí by po určitých istom počte rokov skúmali, do akej miery sa naplnili e, ciele e, tých, tejto pomoci. Robí sa to do istej miery v súvislosti s Cariforom, ale je potrebné, aby sa to robilo dôslednejšie a aby sme získali skutočne konkrétne údaje o tom, či rozvojové krajiny túto pomoc použili účinne alebo nie. A pokiaľ ide o TRIPS, myslím si, že máte pravdu v tom, že mechanizmus Erasmus TRIPS eh, je e, navrhnutý tak, že e, rozvojové krajiny nemôžu mať prístup k niektorým e, výhodám, tripu napríklad prístup ku generickým liekom a podobne. E, napríklad pokiaľ ide o dohodu o e, voľnom obchode s Indiou, je potrebné, aby sme Indiu nejakým spôsobom, e, aby, aby India sa nestala dodávateľom e, e lac, lacných eh, eh, generických liekov pre Áziu, ale ja si nemyslím, že toto by bol správny eh, postup. Takže sú tu ďalšie veci, ktoré ešte treba rozpracovať. Ďakujem. Teraz zastupca za skupinu zelených. Ďakujem, pán predseda. Dobrý deň všetkým. Ospravedlňujem sa za neskorý príchod, ale pokiaľ ide o tento návrh, moja skupina ocenila duch tohto návrhu, pretože sú tam veľmi dobre pomenované výzvy a nekoherentnosti v oblasti našich politík, v oblasti rozvojovej pomoci. Žiadne zmienky o miléniových cieľoch, žiadne zmienky o politike verejného zdravia. To sú problémy permanentné, najmä novej stratégie Global Europe. Možno, že aby sme posilnili náležitosť tohto projektu, eh, chcem spomenúť niekoľko špecifických prípadov, najmä pokiaľ ide o rybárskú politiku. Videli sme eh, tam skutočné protirečenia medzi výzvami Európ, ktoré stoja pred Európou v oblasti rybolovu a vlastne prístupnosťou, pokiaľ ide o krajiny AKT. E, ďalej tu máme prvky o spôsobe, ako Európa sa snaží vyriešiť svoju mliečnú krízu prostredníctvom zvýšenia subvencií na export mliečných výrobkov, čo má často veľmi ničivé dôsledky na e, E, mliečnú produkciu južných krajín. Takisto môžeme uviesť príklad dohody o slobodnej výmene medzi Európou a Južnou Kóreou, kde Európa získava výnimky v oblasti emisí CO2 z vozidiel. To je e, výnimka z kórejskej legislatívy, ktorá má za cieľ bojovať proti klimatickým zmenám. Toto všetko ukazuje, že sú tu hlboké rizika a veľká nekoherentnosť a preto treba tento text posilniť, spresniť, aby sme posilnili náležitosť e, návrhov. Ďakujem. Uh, Nemám tu žiadosti od ostatných politických skupín, ale vlastne ešte to máme jednu žiadosť Mňa vždy očaria e, očarí výrečnosť pána Higginsa, ale nemôžem súhlasiť s e, obsahom toho, čo povedal. E, pán Brega hovoril o Indii. A to musím povedať, že aj pán Martin položil otázku, či otváranie sa e, trhu a rušenie e, obchodných e, bariér prináša prospech rozvojovým krajinám. Uvediem príklad. India má približne miliardu ľudí. Žiaľ, doviezli si pabianský socializmus z Spojeného kráľovstva a dôsledkom bolo, že od roku 1947 približne do roku 1997 India mala uzavretú ekonomiku. Na rozdiel od toho Hongkong ako britská kolónia e, s počtom obyvateľov zhruba 4 milióny e, mala úplne otvorenú ekonomiku a za rovnaké obdobie Hongkong vyprodukoval väčší export v hrubom vyjadrení, v absolútnom vyjadrení s počtom obyvateľom 4 milióny ako India s počtom obyvateľov 1 miliarda. A India začala získavať e, na blahobite až potom, keď e, začala uvoľňovať obchodné bariéry. Tu e, sa ta, to sa stalo za, eh, ve, za, za eh, vlády eh, nebohého Rajipa Gandhiho a ja teda oceňujem to, čo povedal pán Higgins veľmi výrečne a veľmi šarmantne, ale žiaľ, musím s tým vyjadriť absolútny nesúhlas. Ďakujem. Teraz odovzdávam slovo Ďalšiemu rečníkovi, pán Roberts, tu nebol. Minule mal nejaké zdravotné problémy. Teším sa, že ste znova medzi nami. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ja budem veľmi stručný. E, ospravedlňujem sa e, Janovi Zaradilovi ako... E, za, za neho sa ospravedlňujem, pretože je ďalším tieňovým spravodajcom a je na inom rokovaní je zaujímavé, ako sa vyvíja e, táto konverzácia, pretože sme hovorili o generických liekoch, hovorili sme o všetkom možnom a ja nie som odborníkom na otázky Hongkongu a Indii, takže nechcem k tomu veľa hovoriť, ale ak chceme pomôcť rozvojovým krajinám, tak potom je riešením skôr e, obchod než pomoc. Inými slovami, E, je potrebné ich naučiť chytať ryby a nedávať im ryby. Ale ak sa mám vrátiť k tej konkrétnej situácii, od samotného začiatku e, toho, keď sa súčasťou medzinárodného obchodu stalo polnospodárstvo, bolo tak počas urugvajského kola, máme veľké problémy s uzatváraním obchodných e, dohôd. E, sú tu, e, polnospodárstvo by sa malo postaviť na nohy všade vo svete, ale žiaľ, my ho zaťahujeme prakticky do všetkých rokovaní, čo v podstate hatí možnosť dosiahnuť pokrok v obchodných rokovaniach. A z toho dôvodu ja podporím Jana Zahradila a jeho stanovisko k tejto veci v kontexte e, práce v rámci EPP, tak aby sme zaujali uspokojivé stanovisko k tejto správe. E, takže už konečne nastal čas pre komisiu. Pán Olivier Boda. Ďakujem, pán predseda. Myslím si, e, vzhľadom na tú debatu, že je trochu zložité zaujať stanovisko. Ja si naložím teraz, založím inštitucionálnu príľbu a nevyjadrim sympatie ani nesympatie spôsobu, ako to jednotliví rečníci e, prezentovali. Pokiaľ ide o túto ekonomiku, myslím si, že liberalizácia nie je jediným faktorom e, rozvoja a myslím si, že všetci sme veľmi dobre videli, akým, ako niektoré krajiny robia pokrok v boji proti chudobe a iné menej. Takže e, možno, že tam sa treba nad tým hlbšie e, zamyslieť. Druhý bod, ktorý sa týka politiky Európskej únie, ktorá samozrejme podporuje liberalizáciu, tak toto je v oblasti obchodnej politiky. Ako vy všetci dobre viete, tam je veľmi veľa vecí, ktoré sa urobili, aby sme zohľadnili aj situáciu rozvojových krajín. Myslím, systém všeobecných preferencií, systém všeobecných preferencií plus, prechodné obdobia, ktoré sú e, ošetrené v týchto jednotlivých dohodách. Ďalej tu máme rozvojové a politiky a politiky rozvojovej spolupráce. To všetko má pomôcť týmto krajinám zaintegrovať sa do vytvorených systémov. Takže v tomto zmysle um, už niečo je. Ešte samozrejme treba veľa vecí urobiť. Medzi priority eh, patrí potravinová bezpečnosť a eh, dohody o rybolove, eh, ktoré budú revidované ako aj celá e, politika rybolovu v budúcich dohodách a tam už bude iná odpoveď. Je tu už istý vývoj v dohodách o rybolove. Napríklad teraz máme podmienky, ktoré boli vytvorené e, ohľadne rozpočtovej pomoci. To znamená, že my nebudeme iba kupovať právo na rybolov, ale máme aj rozpočtové prostriedky, ktoré to môžu ovplyvniť. Samozrejme, to neznamená, že sú tu E, všetky problémy vyriešené. Ale v každom prípade Európska únia robí pokrok smerom ku koherentnosti. Pokiaľ ide o subvencie na vývoz mlieka, mám tu kolegu z obchodu vedľa. Myslím si, že to bola mimoriadne taká prechodná situácia a myslím si, že mm, môžeme diskutovať o hodnosti tohto kroku, ale bol urobený politický krok, politická voľba. Myslím si teda, že naozaj nový prístup v spôsobe, ako my pristupujeme k tejto koherentnosti rozvojovej politiky, by sa mal zamerať na 5 hlavných e, priorít. E, e, klimatické zmeny, potravinová bezpečnosť, imigrácia, obchod, a myslím si, že tu na budeme mať príležitosť pozrieť sa, ako sa medzi sebou navzájom krížia tieto politiky ohľadne týchto rozličných e, tém. Takže my očakávame e, s veľkým záujmom novú verziu. Ja si myslím, že tá vznikne z tohto návrhu. A potom sa vrátime s presnejšími komentármi. Ešte jedna pripomienka k číselným údajom zníženie, ktoré sme zaznamenali a ktoré je v oblasti Edford Trade, tak tieto, tento pokles je spôsobený redukciou, lebo tento nástroj je e, nástrojom na žiadosť, na požiadanie a teda tento pokles je v dôsledku poklesu infraštruktúrnych projektov. Pravdepodobne teda nejaký niektorý rok je nejaký veľký projekt, ktorý naozaj tie štatistiky nadnesie a potom na budúci rok tento projekt už nefiguruje v štatistikách, takže dochádza tam k takejto medziročnej e, fluktuácii. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem. Teraz znovu odovzdávam slovo spravodajcovi, aby mohol zareagovať na pripomienky. Áno, pán predseda, len veľmi stručne. Som potešený tým, že moja údajná výrečnosť urobila taký dojem na e, Lorda. Môžem e, vás tak oslavovať. Ďakujem a e, máme tu v parlamente e, Lorda aj baronku, ale pokiaľ viem, francúzska revolúcia s tým skoncovala už e, pred 200 rokmi a nastolila model demokracie vo svete. Ale ja som bol zvolený. Bola reakcia. Vaša trieda nám však dala hlasovacie právo len po úporných bojoch Áno, pán predseda, nie som prekvapený tým, že senior e, Zalba a kresťanskí demokrati v EPP sú vehementne proti tým e, bodom, ktoré som tu uviedol. V zásade je to úplne rozdielný filozofický prístup. Kresťanskí demokrati v EPP už 20 rokov presadzujú liberalizáciu, privatizáciu, ktorá dostala sveta do, svet do súčasnej e, e, katastrofálnej situácie. A e, chceme, aby sme naučili aj chudobnú časť sveta, aby takto dopadla. E, ale, čiže je tu rozdiel v prístupe. E, pán predseda, skupina jednoznačne presahuje nejaké pozmeňujúce návrhy, ale obávam sa, že tieto by značne pozmenili to, čo som ja predložil a preto budem aj naďalej presadzovať tie názory, ktoré verím, zastupujúc záujmy obyčajného človeka, pracujúceho človeka v Európe, ako aj v krajinách, s ktorými by chcela Európska únia obchodovať. E, pán Stornier aj, aj ďalší sa veľmi múdro vyjadrovali k rôznym veciam od liekov po Indiu a tak ďalej. Nie je to prekvapujúce, lebo táto problematika je skutočne veľmi e, široko siahla a dotýka sa mnohých aspektov života, spoločnosti a mechanizmu obchodov. Senior Zalba, ja si... E, e, senior Zalba hovorí hlavne o troch krajinách. Je to India, Čína a Brazília, na ktorých demonstruje prospech z liberalizácie obchodu, ale toto je skutočne veľmi selektívny zoznam krajín, pretože sú to tie najsilnejšie krajiny, ktoré dokážu obhajiť svoje stanovisko aspoň do istej miery v porovnaní so slabšími a menšími ekonomikami a slabšími ekonomikami. Tým však nechcem povedať, že by som e, súhlasil s tým, že život v týchto krajinách pre milióny pracujúcich je rajom. Politika mnohých z týchto krajín, napríklad Číny, je mimoriadne vykoristovateľská a utlačateľská. A aj v Brazílii Počuli ste hlasy občianskej spoločnosti, mimovládnych organizácií a škody, ktorú európske korporácie spôsobujú e, životnému prostrediu v Brazílii. EPP e môže krútiť hlavou, ale toto je realita v teréne. To je to, čo ľudia priamo na mieste hovoria, že sa deje a ne, musíme sa e, pozerať na veci, ako skutočne vyzerajú, namiesto toho, aby sme tu e, sa tvárili, že našim hlavným záujmom je podpora demokracie a tak ďalej, lebo keď sa rozprávame s ľuďmi priamo na mieste, vidíme, že je tu, sú tu veľké pochybnosti a tieň, tiene. E, ja by som sa potom teda chcel vrátiť takisto na rozdiel od tých príkladov, ktoré sme už dostali, aj s inými príkladmi, ktoré by podporili to, čo hovorím. Ďakujem. Ďakujem. Len e, na informáciu e, uzavierka pozmeňujúcich návrhov je 7. E, február. 2. február a budeme hlasovať 23. februára aj napriek rozdielnosti názorov verím, že sa nám podarí dospieť k silnému stanovisku a že ho dosiahneme veľkou väčšinou. Teraz prejdeme k bodu 8. Je to výmena názorov s veľvyslancom a vedúcim misie Brazílie pri Európskej únii, pánom Ricardom Neivo Tavarešom, ktorý, ktorého tu vítam Úvodom e, by som e, chcel povedať, že ako vieme, e, demografia Brazílie a e, najnovší ekonomický vývoj spôsobujú, že Brazília sa stáva prirodzeným vodcom Južnej Ameriky, Latinskej Ameriky a hrá e, skutočne dôležitú úlohu aj vo svete. Predstavuje jednu tretinu e, celého obchodu EU s regiónom Latinskej Ameriky. EÚ je najväčším obchodným partnerom EÚ. V rokoch 2000 až 2008 hodnota európskeho exportu do e, tejto krajiny sa e, zvýšila o 5 50 a e, Brazília zohráva rozhodujúcu úlohu v rokovaniach o dohode o voľnom obchode s Mercosurom. Cieľom tejto spolupráce je posilniť proces regionálnej spolupráce s krajinami Mercosur aj v rámci Mercosuru a pri, vytvoriť e, priestor slobodného obchodu v rámci Mercosuru e, Dohody o regionálnej spolupráci boli začaté v roku 2000 a e, dohody o politickej spolupráci boli viac menej e, dokončené, ale od roku 2004 e, tie rozhovory stoja E, sa dostali do mŕtvého bodu, pretože nevedia strany dosiahnuť dohodu o postoji k výsledkom kola rokovaní z Doha. Pokiaľ ide o e, úspešný prínos k mnohostranným rokovaniam, e, Brazília sa stala rozhodujúcim partnerom v celosvetovom systéme zahraničného obchodu. Preto sa náš výbor rozhodol zorganizovať návštevu Brazílie na jar tohto roka. Myslím si, že táto návšteva bude veľmi dôležitá pre zlepšenie eh, našej informovanosti o Brazílii ako aj e, e, postoja Brazílie k, kukolu kolu e, Doha a k celkovým ekonomickým vzťahom z EÚ. Preto vítam pána veľvyslanca Ricarda Neiva Tavareša, ktorý je aj vedúci misie Brazílie pri Európskej únii. Tešíme sa na vaše vystúpenie. A ešte predtým by som vás chcel upozorniť na to, že by sme mali tento bod nášho programu skončiť najneskôr do pol 12. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne. Myslím, že budem hovoriť po anglicky. A ja viem, že vždy, keď, môžem prísť, keď prídem do parlamentu, môžem hovoriť po portugalsky. tak by som chcel využiť túto možnosť a prečítať svoj prejav, ktorý bol napísaný po portugalsky. Vážený pán predseda zahraničného výboru pre zahraničný obchod, členovia e, výboru pre zahraničný obchod Európskeho parlamentu. Najskôr by som rád poďakoval za e, takéto pozvanie, aby som si s vami vymenil stanoviska o konjunktúre e, zahraničného obchodu vo všeobecnosti a o vzťahoch EU-Brazília. Veľký význam pripisujem e, tomuto pozvaniu, pretože poznám čoraz významnejšiu úlohu Európskeho parlamentu vo vývoji Európskej únie. E, a od vstupu Lisabonskej zmluvy do platnosti sme si uvedomili narastajúcu silu Európskeho parlamentu. Sme si vedomi, že silný parlament je dôležitý pre garantovanie zastúpenia občanov aj v týchto záležitostiach. Dámy poslankyne, páni poslanci, nachádzame sa v paradoxálnej situácii, pokiaľ ide o zahraničný obchod. Finančná a ekonomická kríza, ktorá postihla e, globálnu ekonomiku od 3. štveť roku 2008 e, e, si vyžiadala e, rozpútanie a nasadenie všetkých mechanizmov na ochranu vnútorných aj zahraničných obchodných vzťahov. Našťastie podarilo sa nám vyhnúť deštrukcii obchodu, na rozdiel od situácie v 30. rokoch. Na druhej strane, v takomto krízovom období je veľmi dôležité spoločné úsilie medzinárodného spoločenstva o liberalizáciu globálneho obchodu a to je dnes o to dôležitejšie, oveľa dôležitejšie ako v rokoch 30. Pretože e, nemôžeme brániť obchodným tokom. V tejto situácii je o to dôležitejšie čo najurýchlenejšie uzavretie rokovaní z Dohy, pretože je tam e, potenciál na obmedzenie ochrany trhov a uvoľnenie medzinárodného obchodu. E, v okamihu, keď pred desiatimi rokmi prišla táto iniciatíva EÚ, aj keď ešte nedošlo k jej uzavretiu, už sú jasné jej hlavné dve charakteristiky. Poprvé, e, sú evidentné snahy eh, dať do centra svojho záujmu rozvojové krajiny a z tohoto dôvodu eh, sa to aj volá agenda rozvoja z Dohy. A potom tu máme eh, aktívnych účastníkov rozvojové krajiny, vynárajúce sa rozvojové ekonomiky a tie sú aktívnym partnerom na tomto trhu. Takže tu na, pokiaľ ide o G20, E, ak sa G20 a vynárajúce ekonomiky stanú centrálnymi aktérmi e, v rokovaniach, tak ako tomu bolo aj v kole v Uruguay, e, tak je dôležité, aby si sa presadili. Pre Brazíliu a pre mňa je veľmi dôležitý, zrelý a konštruktívny vzťah, ktorý sa vytvoril medzi brazílskymi a európskymi negociátormi počas rokovaní v Dohe. Dnes máme veľa spoločných bodov, je ich oveľa viac, tá, je oveľa viac bodov, na ktorých sa zhodneme, ako kde sa nezhodneme. A dúfame, že to povedie k vyrovnanému e, výsledku v súlade s mandátom Dohy. I, máme istý pocit frustrácie e, z nedostatku výsledkov ministerskej schôdze v júli 2008. Naďalej spoločne pracujeme na tom, aby sme spriechodnili e, závery e, pre rok 2010, tak ako sa na tom dohodlo v Nova Delhi e, v septembri minulého roku. Obchodné vzťahy EU-Brazília zažili obrovský pohyb. Za 10 rokov, teda 98 až 2008, bilaterálna výmena narastla o 186 presla z 32 miliárd na 86 miliárd dolárov. Samozrejme, že došlo tam k istému stagnovaniu, ale to je hlavný dôsledok finančnej a ekonomickej krízy. Ale teraz už sú badateľné známky obnovy týchto obchodných tokov. Z hľadiska Brazílie je dôležitý kvalitatívny posun vo vývoji týchto vzťahov. Kým v minulosti bol export charakterizovaný surovinami, dnes môžeme vidieť už výrobky a spracované výrobky, ktoré predstavujú viac ako polovicu nášho vývozu do Európy. Export do Európy E, je veľmi dôležitý pre európsku ekonomiku, napríklad soja, meso, paliva, káva, ale takisto sú tu aj výrobky ako automobily, súčiastky, stroje a dokonca aj výrobky vysokej technológie ako lietadla. Pokiaľ ide o náš import, tak Európa je naším zásobovateľom v oblasti strojárstva, v oblasti teda strojárstva, elektriny a dopravy. Ale Európa takisto e, poskytuje aj palivá, e, takisto suroviny pre chemický a ďalšie priemysly. Tento kvalitatívny posun je evidentný aj v oblasti investícií. Kým v minulosti bilaterálne vzťahy boli poznamenané asymetriou, pričom investície E, smerovali najmä z Európy do Brazílie, dnes konštatujeme oveľa vyrovnanejšie vzťahy. Podľa údajov Brazílskej centrálnej banky v roku 2008 krajiny EÚ investovali okolo 22,5 miliard dolárov do Brazílie, zatiaľ čo brazílske podniky investovali v tom istom roku 25 miliard dolárov do krajín Európskej únie. Teda vidíme, že časy sa menia. Napriek tejto dynamike v našich obchodných bilaterálnych vzťahoch hľadáme priestor na ich predĺženie a prehlbenie. V roku 95 EÚ a Mercosur otvorili proces zbližovania sa s cieľom e, podpísania interregionálnej asociačnej dohody. Teraz tu nemus, nechcem e, hovoriť o detailoch týchto rokovaní, ale pravdou je, že obidva bloky nedokázali prekonať rozdiely, ktoré ich rozdeľovali a v roku 2004 boli tieto rokovania prerušené. Dnes si myslíme, že existuje perspektíva pre obnovu týchto rokovaní. Jedna z hlavných ťažkostí je paralelný priebeh rokovaní Mercosur Európska únia a rokovania v Dohe. Chápeme e, neistotu, pokiaľ ide európskych negociátorov, pokiaľ ide o poľnohospodárske produkty. Dnes, keď už poznáme obrysy, tak myslím si, že sa otvára isté pole možnosti na uzavretie aj biregionálnych dohôd. Eh, od roku 2008 Brazília vyvíja všetko úsilie v tom zmysle, aby dala najavo záujem brazílskej vlády využiť eh, tieto možnosti. A mám plnú dôveru. Po prvých dvoch eh, stretnutiach, ktoré sa na túto tému konali, že k tomu dôjde. Aj keď je situácia priaznivá, neznamená to, že situácia je jednoduchá. Existujú veľké prekážky, ako napríklad e, administratíva a očakávania. Aby tieto rokovania mali úspech, tak musíme hľadať to, čo je možné a nie to, čo by bolo ideálne. Napríklad od začiatku rokovaní sme boli konfrontovaní e, so snahou Európy obmedziť koncesie v poľnohospodárstve, najmä v tých, ktoré sú najdôležitejšie pre Mercosur krajiny Mercosuru uznávajú e, politické obmedzenia, ktoré zabraňujú Európskej únie e, otvorenejší postoj. Ale e, aj je dôležité pochopiť aj citlivosť krajín Mercosuru v oblasti priemyslu a služieb. Preto je dôležité, aby ambície jednotlivých blokov neboli vyššie, ako je citlivosť druhých. To je to, čo angličania nazývajú common sense. A čo by sme mohli získať, keby sme aplikovali common sense v týchto rokovaniach? Jeden z na, jednu z najväčších eh, oblastí v medzinárodnom obchode na svete, lebo obchodné toky sú iba jednou z rôznych eh, strán eh, obchodnej spolupráce Brazília-EÚ. Je tam napríklad kategória e, stratégie roku 2007. E, jej súčasťou je uznanie, že bilaterálne vzťahy vo všetkých oblastiach vrátane obchodu nielenže dosiahli významný nú úroveň pre obidve strany, ale zároveň majú aj obrovský potenciál produkovať vzájomné výhody. A takýmto spôsobom treba pokračovať v rozvoji a diverzifikácii vzájomných obchodných tokov. Obchod prinesie samozrejme aj rozdiely medzi jednotlivými ekonomickými aktérmi. Je to úplne prirodzené, lebo keď, keď dôjde k premiestneniu tradičných dodávateľov v dôsledku narastajúceho obchodu. Je veľmi dôležité však uvedomiť si, že tieto najviditeľnejšie a najťažšie rozdiely e, by nemali obmedziť našu, to, našu totálnu výmenu. Ešte raz ďakujem za pozvanie a chcel by som vyslať posolstvo, že žijeme e, v období informácií a zmien. Rýchlosť, ako sa tieto zmeny dejú, nám dáva istotu, že svet, v ktorom žijeme, nebude v bud- blízkej budúcnosti už taký istý. To je výzva, výzva využiť pozitívny potenciál týchto zmien, aby, bez toho, aby sme sa utiekali k nástrojom minulosti. Brazília je pripravená ujať sa svojej úlohy na medzinárodnej scéne aj v obchode proti protekcionizmu a lebo protekcionizmus to je len snaha zabrániť pokroku. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, pán veľvyslanec. Je to úžasné počuť tomuto nádher, tejto nádhernej hudbe brazílskej portugalčiny tu v tejto miestnosti. Smiem ako svoju osobnú vec vám povedať, že som hrdý samozrejme na Európanov, ale ja som taký polovičný Brazílčan. Mám e, hlboké vzťahy s vašou krajinou, nielen akademické, ale aj rodinné väzby máme. Takže dá sa povedať, že trpím konfliktom záujmov. Mám tu európsky záujem a brazilský záujem. Tieto dva záujmy sa vo mne stretávajú. Ale týmto by som túto osobnú notu skončil a odozdal slovo členom výboru. Kto má záujem o slovo, prosím. Chcem vám pripomenúť len, že máme asi 20 minút. A začali by sme pánom Zaverským, ktorý je tu pri mne, po mojej lavici. Takže nech sa páči, Pavel. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne aj pánovi veľvyslan Covi za mimoriadne zaujímavú prednášku o vzťahoch medzi Európskou úniou a Brazíliou, o zaujímavú prednášku o ekonomických vzťahoch. Tento potenciál, o ktorom ste hovorili, je veľmi zaujímavý a významný, takže mám dve otázky. Prvá sa týka koordinácie obchodnej politiky na strane Brazílie. E, ide o e, tie ďalšie krajiny zo skupiny BRIC, e, to je Brazília, Rusko a Čína. Chcem sa spýtať, či tu existuje koordinácia medzi týmito krajinami Majú krajiny BRIC nejaké spoločné stanoviska voči ostatnému svetu? Potom je tu druhá otázka a to je, ako očakávate, aký vývoj brazílskej ekonomiky očakávate v budúcnosti, najmä v oblasti spolupráce s EÚ? Vidíte nejaké nové trendy v brazílskom priemysle? vidíte nejaké inovatívne technológie, ktoré by sa začali objavovať? Takže možno v budúcnosti Brazília dokáže poskytnúť jedinečné riešenia a stane sa ešte zaujímavejším partnerom pre Európsku úniu. Ďakujem veľmi pekne. A teraz Emilio Menendez zo socialistov zo skupiny socialistov a demokratov. Keby ste tiež obmedzili svoj príspevok, tak na dve minúty. Ďakujem, pán predseda. Vítajte, pán veľvyslanec. Skôr, ako sa budem venovať konkrétnym témam, ako španielský socialista chcem poblahoželať Brazílii k aktívne umiernenému postoju v medzinárodných vzťahoch, e, ktoré sa týkajú nielen Latinskej Ameriky, ale aj iných eh, častí sveta. Mm, poznáme napríklad brazílskú aktivitu vo vzťahu k arabským štátom. Vrátim sa k téme. Nebudem opakovať už to, čo spomínal predseda Moreira. Eh, a takisto nebudem opakovať význam týchto vzťahov. Chcem len povedať, že všetci si želáme, aby Doha pokročila dopredu a aby sme mohli e, pokročiť dopredu a aby sme nielen dosiahli dohodu medzi EÚ a Brazíliou, ale aby e, Doha pomohla vykoreniť chudobu v Latinskej Amerike, vo svete a samozrejme, aby e, sa vo svete dosiahla méta dôstojnej práce. Dovolte mi, pán veľvyslanec, spomenúť niekoľko problémov, ktoré podľa nás v súčasnosti stoja. Boli by sme radi, keby strategické vzťahy, ktoré všetci podporujeme, e, poslúžili aj na vyriešenie týchto problémov, napríklad v oblasti e, služieb a telekomunikácií alebo v oblasti prístupu na verejné e, trhy v Brazílii, ochrany intelektuálneho vlastníctva a boja proti pirátstvu. Ešte skôr ako skončím, by som chcel pripomenúť, že tu hovoríme o vzťahoch EU-Brazília. Ale myslím si, že ako poslanec parlamentu si môžem povedať, že e, musíme robiť všetko možné preto, aby vzťahy EÚ s Latinskou Amerikou a s rozličnými integračnými procesmi, nielen s Brazíliou, e, pokračovali úspešne dopredu. Ako už ste povedali, nedosiahol sa dostatočný pokrok v oblasti dohody EU-Mercosur od roku 2004. A preto na záver jedna otázka. Aké sú podľa vás hlavné pokroky, ktoré môžeme očakávať v blízkej budúcnosti v oblasti rokovaní z Dohy, napríklad pri oživení vzťahov s Mercosurom a pokiaľ ide o e, summit e, Európska únia, e, Latinská Amerika v máji a e, Európska únia Brazília e, v júni? Ďakujem. Uh, you, Ďakujem, pán predseda. Chcel by som sa poďakovať špaň- brazilskému veľvyslancovi za veľmi obsiahly a vyčerpávajúci prejav. Mám niekoľko otázok, možno na ne nebudete môcť odpovedať a na tú prvú, vzhľadom na to, že ste diplomat, zrejme nebudete môcť odpovedať, napriek tomu sa ju opýtam. Po Doha sme sa dostali do situácie, kedy je potrebné zatiahnuť do hry aj Spojené štáty. V opačnom prípade nebudeme mať riadne rozhovory. Čo robíte v rámci Mercosuru, aby sa to podarilo? Možno sa vám nebude páčiť to, čo čo poviem, ale v Argentíne je jedna obrovská finančná kríza, ktorá spôsobuje aj veľké problémy Európy, hlavne Taliansku. A preto by ma zaujímalo, či by ste sa k tomu nechceli vyjadriť a povedať, či je možné niečo v skupine Mercosur, niečo s tým urobiť, pretože na nás ako na poslancov sa to vyvíja tlak, či by Európa nemala zvážiť nejaké sankcie. A pokiaľ ide o bioetanol, ktoré sa vyváža ktoré sa vyváža. Samozrejme, aj tu sa vyvíjajú tlaky na poslancov aj v rámci môjho volebného obvodu, pokiaľ ide o trvalo udržateľné užívanie pôdy a komerčné praktiky, ktoré s tým súvisia. V tomto smere dostávame množstvo listov. Môžete nás uistiť, že dažďové pralesy v Brazílii nebudú aj naďalej ničené e, kvôli produkcii bioetanolu, pretože to je E, e, situácia ako v hlave 22. E, a čo pokiaľ ide o vývoz soje? Ja som veľmi pro GM a Myslím si, že sú potrebné geneticky modifikované plodiny na to, aby sme mohli živiť svet. Čo si myslíte o tejto otázke? Uh, Vzhľadom na časové obmedzenia uh, by sme sa mali obmedziť uh, na dvojminútové vystúpenia. Christopher Pioner. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Mám tri veci. Priame investície E, polnospodárske výrobky a diverzifikácia. Hovorili ste o vyváženejšom systéme investícií medzi EÚ a Brazíliou. K tomu chcem povedať nasledovné. Momentálne to nevyzerá normálne a to aj v dôsledku finančnej krízy. Ja tu zastupujem Švedsko v Európskom parlamente a Švedsko je jedna z tých krajín, ktoré patria medzi desiatich najväčších investorov v Brazílii a ja dúfam, že to takto bude aj po hospodárskej kríze. Dúfame aj v nové investície Brazílie v Európe, ale tieto priame investície patria k tej najkrajšej časti hospodárskeho partnerstva a preto by som chcel vedieť, ako vy vidíte možnosti ďalej alebo znovu dosiahnuť takú situáciu, že európske investície sa stanú prioritou. A teraz druhá otázka sa týka agrárnych produktov. Ja mám rád kávu, aj hovedzie, ale tu existujú aj konflikty v obchodných vzťahoch medzi Brazíliou a EÚ. Ako to vidíte? Čo môžeme spraviť preto, aby poľnohospodárske produkty boli posilnené bez toho, aby sme tu mali tarifné obmedzenia, prekažky? A tretia časť je diverzifikácia poľnohospodárskych produktov. Hovorili ste o nej. Čo môžeme my preto spraviť, aby sme vás tomto pos- e, posilnili, aby každý mal z toho e, osoch? nielen tu, ale aj v Európe. Ďakujem veľmi pekne, pekne. A teraz Janik. Ďakujem, pán predseda, e, a blahoželám k tomu, čo ste e, povedali v odpovedi e, veľvyslancovi. Myslím si, že skutočne je to všetko lepšie, než je fantazmus rekolonizácie. E, cením si e, to, čo povedal prezident Lula v Kodani. Myslím si, že bol jeden z mála hlav štátu, ktorý bol skutočne na úrovni a ktorý prišiel s konkrétnym príspevkom, ktorý bola Brazília ochotná urobiť. Teraz e, k tejto e, veci boja proti klimatickým zmenám. Ako si predstavuje Brazília využitie potenciálnych obchodných nástrojov, a to nie len transferu technológií, ale aj transferu ekologických e, poznatkov na boj proti klimatickým zmenám? Dva príklady. Napríklad otázka odlesňovania toto úzko súvisí s klimatickými zmenami. Bola by Brazília rada, keby Európska únia posilnila svoje nástroje boja v tejto oblasti, predovšetkým s cieľom pomôcť eh, brazílským orgánom, ktorých predstavitelia prichádzajú do Európy, ale to, čo hovoria, nie je celkom v súlade s eh, právnym eh, využívaním lesov. E, ďalšia vec, to je výzva agropalív. Ako viete, v tomto smere Európa vedie značné rozhovory, ktorých súčasťou je aj Brazília, ktorá prispieva k problému e, nedostatočnej potravinovej bezpečnosti, odlesňovania a podobne E, nastal čas, aby Európa veľmi jasne stanovila kritéria využívania biokarb e, palív a boli by ste pripravení, aby pokiaľ ide o vývoz biopalív z Brazílie, vaša krajina sa zapojila do tohto rozhovoru. A ďalšia vec sa týka generických e, liekov, ktorých dodávka mala smerovať do Brazílie, ale e, je zablokovaná v Európskom prístave. Čo si myslíte, že by mala Európska únia urobiť, aby sa tieto veci už neopakovali? E, ďakujem, ale ja však nemám žiadne hospodárske ani obchodné záujmy v Brazílii. E uh, toto je druhýkrát, čo sa EPP uh, e, hlási o možnosť vystúpiť. Prosím, obmedzte sa na dve minúty. Ďakujem. Uh, dodržím tento časový limit. Uh, chcel by som však poďakovať veľvyslancovi za veľmi cenné informácie. Zaujímalo, e, zaujímala by ma jedna skôr dvojstranná otázka, pretože e, vo vašom vystúpení prevládali mnohostranné aspekty. Európska únia má zhruba 11 miliardový obchodný deficit s vašou krajinou. Má e, mierny prebytok v obchode a službách, ale je to menej než 1 miliarda. Ochrana brazilského trhu je pravdepodobne o niečo vyššia, než by sme to očakávali alebo si to želali. Hovorili ste, pán veľvyslanec, o období veľkých zmien, o otvorení okna príležitosti. Máte tu na mysli aj zmiernenie e, tarifných a netarifných bariér, ktoré sa vzťahujú na brazilský trh? To je prvá otázka. A teraz len pár sekúnd na to, aby som zdôraznil to, čo povedal môj kolega podpredseda o tom um, uh, e, in- e, that, uh it's uh, a coordination which is e, Hovorí sa tu o, o koordinácie medzi, ide tu o e, posilnení e, spolupráce medzi Indiou, Čínou a Brazíliou. Takže aká je skutočnosť? Ja budem stručnejší. Najprv chcem povedať svoj záujem. Môj nebohý otec bol predseda anglobrazilskej spoločnosti vyše 20 rokov v Spojenom kráľovstve. Takisto dostal aj dekret brazilskej vlády. Takže toľko o jeho láske k Brazílii. Jeho druhá manželka, moja e, macocha, je brazílčanka. Budem veľmi rád, keď e, uvidím tento obrovský pokrok, ktorý sme dosiahli v, e, brazilskej brazílskej ekonomike. A chcem povedať pánu Martinovi a ostatným, že je to pod cent- stredolavicovým prezidentom, ktorý sa zaviazal k voľnému obchodu. Chcem požiadať veľvyslanceho kolegov, aby nezabudli, že už majú to výsadné postavenie e, brazílskeho vedúceho misie v EÚ, ale predsa len sú tu aj rôzne iné individuálne väzby medzi Brazíliou a členskými štátmi EÚ a tie sa podľa mňa najlepšie realizujú na úrovni národných štátov. Ďakujem veľmi pekne. Dve minúty, nech sa páči. Áno, pán predseda. Pán veľvyslanec, myslím si, že akýkoľvek obchod medzi Európiou a Brazíliou, ktorý je spravodlivý, musí vychádzať aj zo spravodlivosti vo vzťahu k pôde v samotnej Brazílii. Keď Silva prišiel k moci, tak sa očakávala veľká pozemková reforma, pretože v Brazílii sú milióny ľudí bez pôdy. A teraz sú všetci sklamaní tempom pozemkovej reformy, ktorá, ktorá je organizácia bezzemkov, znovu hovorí o tom, že sa tu objavujú veľké polnospodárske korporácie a brania im v ich boji o pôdu. Pred niekoľkými e, rokmi, keď som navštívil Rio Grande do Sul, to je iný štát, takže, pardon, ja sám som videl niektoré veľké farmy, kde pestovali cukrovú trstinu a soju a tučný dobytok a vedľa nich boli chudobné dediny domorodcov, kde deti vlastne zomierali spod výživy. Takže čo bude robiť brazilská vláda preto, aby urýchlila pozemkovú reformu? A posledná vec, pán predseda, sa týka životného prostredia, čo je veľmi kritická otázka. Brazília má to privilegium, že preteká ňou Amazon, rieka Amazonka a je tam e, prales, čo je veľmi dôležité územie pre prežitie našich ekosystémov, ale my stále máme dôkazy a sťažnosti miestnych obyvateľov, ktoré sa týkajú politík vlády e, neekologického charakteru. A dokonca vidíme aj nárast korporácií z EÚ, napríklad Tyson Krupp. Tam sú veľmi podrobné obvinenia ničenia životného prostredia. V takejto oblasti na e, západ od Ria de Janeiro vidíme zastrašovanie domorodcov a vidíme aj poškodzovanie tisícok rodín rybárov. Mohli by ste sa prosím k tomuto vyjadriť? Ďakujem. Minúta pol. Čas? Pán Šolc. Ďakujem, pán predseda, pán veľvyslanec. Ďakujem za vaše vysvetlenia. Ešte možno dva aspekty, ktoré neboli takto v centre záujmu. A to je regionálna spolupráca a dopad na obchod, obchodné vzťahy. Čo si myslíte o zavedení obmedzení e, na cukor a potom ten vzťah medzi EÚ a Brazíliou a ďalšími latinskoamerickými krajinami a ako funguje spolupráca ALVA a aký má dopad na obchodné vzťahy. To by ma zaujímalo, pretože to sa týka aj tej síly regionálnych blokov a chcel by som vedieť, aké máte očakávania na EÚ ako e, by mohla e, posilniť túto regionálnu spoluprácu alebo ju ovplyvniť svojimi vlastnými záujmami. Ďakujem. A teraz Luziana. No? Okay. Takže nie. Dobre, žiaľ. Nemáme čas na to, aby sme dali slovo komisii ale budú ďalšie príležitosti v budúcnosti. A teraz by som si dovolil dať rovno slovo nášmu kolegovi. Nech sa páči, pán veľvyslanec, povedzme 5 minút. No dobre, ste naozaj veľmi štedri. Pokúste sa, pokúste sa, samozrejme, že vám dám čas. Urobím to, čo môžem, čo je v mojich silách. Bolo tu mnoho rozmanitých otázok, na ktoré by som mal odpovedať. A je to pomerne náročné Potreboval by som oveľa viac času, ale vždy vám môžem poskytnúť ďalšie informácie, ak chcete. Veľmi rád vám misia pošle informácie k všetkým týmto otázkam ako doplnenie k tomu, čo poviem teraz ja. Teraz k tej otázke tehiel. To je neustály proces. Bol som na prvom stretnutí BRICS na úrovni zahraničných ministrov pred pár rokmi a počas valného zhromaždenia OSN. A odvtedy, čo už je niekoľko rokov, sme vypracúvali a budovali stály dialog a spoluprácu už sme mali aj stretnutie na úrovni, e, úrovni hlav štátov a aj naďalej sa usilujeme nájsť spoločnú pôdu a záujem a nezačíname od nuly, pretože sme koordinovali naše vlastné politiky a stanoviska na rôznych viacstranných fórach. Brazília má už tradične vzťahy so všetkými krajinami, ktoré sú v mechanizme BRIC. Takže je to prebiehajúci proces, v ktorom sa dosiahol pokrok a aj naďalej to tak bude. A záujem každého, pokiaľ ide o BRIC, je. Bol som len... Pred niekoľkými dňami som si čítal v Financial Times, že je to teda prebiehajúci proces. Pokiaľ ide o spoluprácu s EÚ a inovatívne technológie, tam je veľa vecí, čo by sme mohli robiť. A je to aj vlastne to, čo máme v strategickom partnerstve. To je presne ten dialog k vede a technike. A prvá oblasť je etanol. A budem o tom ešte hovoriť, pretože tu bola ďalšia otázka, ktorá sa toho týkala. Ale je to jeden výrobok, ktorý sa v Brazílii posledných, poslednom desaťročí stále vyvíja a ktorý je veľmi úspešný pri našej eh, snahe o zmenu eh, vzorca energetickej spotreby. A myslím si, že je tu také nedorozumenie, pokiaľ ide o odlesnenie. Keď si pozriete mapu Brazílie, tak zistíte, nemám tu takú mapu, tak zistíte, že Brazília má dvakrát takú istú veľkosť ako EÚ. A produkcia etanolu v Brazílii je z cukrovej trstiny a trk, cukrová trstina sa produkuje na severovýchode a v oblasti São Paulo. Amazonský prales je na severe. A rozdiel, tá vzdialenosť medzi produkciou etanolu v Brazílii z cukrovej trstiny a amazonským pralesom je taká istá vzdialenosť ako medzi Rímom a Moskvou. Len aby ste mali predstavu o tých vzdialenostiach. Takže tam nie je vôbec žiadna väzba a nesúvisí výroba metalonu s odlesňovaním. Etanol sa vyrába z cukrovej trstiny a, ten sa ne, a tá sa nevysádza v lese. Nepestuje v lese. Teraz ešte ďalšia otázka k Doha. Už som spomenul, že Doha mala byť E, rokovaním s rozvojovou agendou a hlavným cieľom je prispieť k rozvoju rozvojových krajín. Tu sa spomínala konkrétna otázka k službám a telekomunikáciám. ochrana obchodných značiek a podobne. Takže sú tu firmy, ktoré investujú a naďalej investujú v tejto oblasti. A keď si pozrieme investície a porovnáme ich, tak zistíme, že Brazília je jedna z tých krajín, ktorá získava najviac investícií z celého sveta. A samozrejme, že my chceme aj ďalej rásť. A ja nevidím nejaký veľký problém v tomto, pretože údaje ukazujú, že investície do rôznych oblastí vykazujú neustály rast. Samozrejme, že sú tu odvetvia, kde podľa pravidiel VTO, a to je to, čo sa vo všetkom držíme, musíme samozrejme posúdiť, zvážiť špecifické čety niektorých sektorov, pretože sú spojené s rozvojovým procesom každej krajiny ale ja musím povedať, že ja nevidím nejaký veľký problém, pokiaľ ide o toto. A vidím tu ducha spolupráce. Teraz ten pokrok v súvislosti s Doha. Už som spomenul v svojom úvodnom slove, že pokračujeme v dialógu ale každý musí byť do toho zapojený, nemá to význam, ne, e, nestojí to za to pokúsiť sa dokončiť toto kolo bez hlavných partnerov. A to sa týka najmä USA. Takže dialog pokračuje a my dúfame, že to e, dospeje k zdarnému koncu, pretože by to bolo dobré pre celý systém, pre celý systém obchodovania. Teraz tu bola tá otázka Argentíny a finančného dlhu. Mám takú informáciu, že začali znovu prerokovať svoj vlastný dlh. Myslím si, že by to bolo vhodnejšie, keby ste túto otázku položili argentinskému veľvyslancovi. Určite ho tu majú. Krajina stojí pred problémami Dokonca, a samozrejme, že to má dopad aj na nás, pretože aj v Európe, keď sa pozriete na niektoré krajiny, tak zistíte, že niektoré z nich sú oveľa vyššie nad hranicou dlhu v súvislosti s HDP a odporúčaním Európskej únie a ich dlh prevyšuje e, e, odporúčané úrovne niekoľkonásobne. Takže dôležité je snáď mať dôveru Potom otázka bioetanolu, o tom sa už hovorilo, ja myslím, že som na to už odpovedal. K... Potom ďalšia otázka sa týkala odlesňovania v dôsledku pestovania soje. Brazília je jeden z najväčších, tretím najväčším exportérom soje a ja som bol veľmi rád, keď som koncom minulého roka videl, zistil, že posledné údaje odlesňovania a hovoríme o údajú za posledné 20 rokov, za posledných 20 rokov a vidíme, že tu došlo k zmene a vidíme dobrý výsledok boja proti odlesňovaniu. Teraz otázky Švedska ja myslím, že Švedsko je jeden z najväčších investorov v Brazílii z Európskej únie. Myslím si, že tu máme veľký potenciál pred sebou. Ja viem, že São Paulo je jedno z tých miest, kde chodí najviac investícií zo Švedska. Mnoho firiem je v e, Brazílii a ja si myslím, proste vždy, keď hovorím o brazílskej ekonomike, tak som vo veľmi dobrej situácii, v veľmi pohodlnej polohe, pretože sme ukázali veľkú odolnosť a vytrvalosť pri boji s cenami a my očakávame asi 5-percentný rast tento rok a myslím si, že tie nástroje, ktoré používame pre e, prilákanie investícií, prinášajú teraz výsledky. A teraz si dovolím odpovedať po francúzsky o odlesňovaní a o klimatických zmenách. Ja už som prezentoval naše stanovisko, to sa netýka produkcie cukrovej trstiny. Medzi produkciou cukrovej trstiny a odlesňovaním nie je žiadny vzťah. Otázka E, produkcie etanolu je priamo spojená s bojom proti klimatickým zmenám, pretože už bolo dokázané rozličnými spôsobmi, že je tu istý pozitívny účinok a tu hovorím o Brazílii, pretože treba rozlišovať rozličné spôsoby produkcie etanolu v našom prípade cukrová trstina nie, nie je žiadnou hrozbou pre potravinovú bezpečnosť, lebo to nie je ten istý typ hmoty, ktorá sa používa e, na e, biomasu, ako u vás napríklad, je oveľa produktívnejšia. Keby sme napríklad porovnali medzi e, výrobu etanolu z cukrovej trstiny a z kukurice, tak cukrová trstina je 5 krát efektívnejšia. Takže máme tu e, istú rastlinu, ktorá je veľmi výkonná e, ako nástroj boja proti znečisťovaniu životného prostredia. Takže pre nás, ako som vám už vysvetlil, výroba je veľmi vzdialená a treba dobre poznať Brazíliu, aby ste to pochopili. Pokiaľ ide o tieto lieky, to je veľmi dobrá otázka. E, nás e, žltá horúčka e, postihla jedenkrát a, a vlastne mali sme jeden problém výrobku, ktorý bol z Indie dovezený do Brazílie, bol to liek, e, koncom roku 2008 spôsobil isté problémy a tento problém sa viac nezopakoval. To znamená, že tu máme isté medzinárodné pravidlá, ktoré boli akceptované na úrovni VTO. Existuje slávna deklarácia TRIPS o tomto probléme a Výrobky, ktorých sa to týkalo, tak vlastne oni prešli cez Európu i pôvodom z Indie, potom boli zastavené a potom boli vrátené do Indie. Takže takéto situácie považujeme za nenormálne a my si želáme, aby boli rešpektované medzinárodné pravidlá a aby takéto výrobky, e, ktoré sú súčasťou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 Um, uh, Hovorili ste teda o ešte posledná téma, tá sa týka pôdy, pozemkovej reformy a pokúsim sa byť stručný po vašej výzve, pán predseda. Je tu jedna vec, o ktorej by ste mali uvažovať, keď analizujete, aké sú politiky brazílskej vlády a ako jej kroky príjma obyvateľstvo. A to sa dá merať e, mierou popularity, povedzme, prezidenta. Prezident Lula ju požíva. V našej histórii nemáme takého prezidenta, aby druhý mandát schválilo 80 obyvateľstva. To je veľmi presvedčivé číslo, ktoré ukazuje, že tie politiky, ktoré sa snaží realizovať, i keď máme samozrejme ešte stále kapacitu na zdokonalovanie a na zlepšenie, ukazuje sa, že to, čo robí, prináša dobré výsledky pre obyvateľov Brazílie. A týmto by som si dovolil dokončiť svoj príspevok, ale ako som povedal, budem rád a veľmi rád by som vám mohol poskytnúť informácie ku každej otázke, ktoré ešte máte prostredníctvom povedzme našich kontaktov. Ďakujem, pán veľvyslanec. Toto je len poprvýkrát, čo vystupujete pred týmto výborom a teším sa na ďalšiu príležitosť. Teraz prechádzame k stretnutiu koordinátorov. Je to e, stretnutie za zatvorenými dverami a preto prosím tých, ktorí e, tu e, nemajú čo robiť, aby opustili miestnosť, ale aby tak urobili čo najrychlejšie a čo najtichšie